Prepáčte, nemôžem začať, nemôžem otvoriť našu schôdzu, lebo máme tu síce nejakých poslancov, ale nemáme tu dostatočný počet. And we cannot change the draft, that's a problem. Or we will do the votes. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam dnes ráno na ďalšom zasadaní nášho výboru. Chcel by som poukázať na to, že čo sa týka programu, máme tu určité zmeny. Nie sú to ale žiadne rozsiahle zmeny. Bod 4, správa pána Butikofera, o tom nemusíme diskutovať, môžeme rovno pristúpiť k hlasovaniu. Takže z programu sa stiahuje tento bod, potom bol číslo 10. Správa o internete veci, aj tento bod stiahneme z programu, lebo nie je prítomný spravodajca. Toto ja nemôžem ovplyvniť, ovplyvniť ale keď už máme nejaký bod na program, bolo by dobré, aby to boli prítomní spravodajcovia, lebo toto bude viesť k tomu, že potom v budúcnosti na zasadaní nášho výboru budeme mať obod viac. Bod číslo 12, bod pána Tošenovského, aj tu môžem povedať, že ani o tomto nebudeme diskutovať, respektíve budeme o tom diskutovať, ale môžeme priamo hlasovať. Spravodajca mi povedal, že pri všetkých týchto otázkach sú tie pozmeňovacie návrhy také prehľadné, že môžeme o tom hlasovať. Ak nemáte nič proti tomu, tak sme v tejto forme upravili náš program. A tu sa dostávame k bodu číslo 3 pardon, 2, logicky, ale vlastne nemám žiadne oznámenia. Bod číslo 3, to je logicky následný bod a tu ide o bezpečnosť e, dodávok zemného plynu. O tom sme viacejkrát diskutovali. Dnes sa máme zaoberať pozmeňovacími návrhmi. Ako ste zistili, iste je tu veľký počet pozmeňovacích návrhov, znamená to veľa práce a ja by som chcel dať ako prvému slovo spravodajcovi, pánovi Vidalovi Kvadrasovi aby nám predniesol svoj názor na pozmeňovacie návrhy a potom o tom môžeme diskutovať. Chcel by som pripomenúť, o 10. budeme hlasovať elektronicky, teda prosím vás, aby ste si priniesli karty, hlasovacie karty. Pán Vidalko Kvadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom v tomto výbore. Chcem sa poďakovať za vašu spoluprácu na tomto návrhu nariadenia, ako aj na tejto správe. To, že vás táto téma zaujímala, to vidíme na tom, že tu máme veľa pozmeňujúcich návrhov, ich približne 500. To znamená, že táto téma je pre vás skutočne dôležitá. Vážený pán predseda, ja by som chcel teraz tak všeobecne okomentovať alebo prejsť tieto pozmeňujúce návrhy prevažne išli všetky tým istým smerom a zameriavali sa na skoro to isté. A ja mám ten dojem, že čo sa týka formulovania kompromisných návrhov, určite nebude nič zložité. Podľa mňa to je už dobrý signál. Takže čo sa týka pozmeňovacích návrhov, dalo by sa tu, dalo by sa tu vyčleniť dve skupiny. Jedny chcú zlepšiť samotný návrh, ale nenavrhujú žiadnu radikálnu úpravu textu. A potom, sú, potom je tá druhá skupina, tie idú trošku ďalej a tie žiadajú zásadné zmeny. Čo sa týka tej prvej skupiny, čo sa teda týka tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa snažia e, mierne upraviť e, text, by som chcel spomenúť, povedať nasledovné. Niektoré návrhy sa snažia posilniť úlohu trhu. Je to určitá prvá fáza, ktorá môže predchádzať krízam. Potom sú tu také návrhy, ktoré chcú, aby koordinácia bola dôležitejšia v oblasti dodávok plynu, lepšie, chcú lepšie informovanie a v zásade s tým nemáme žiaden, žiaden problém. Potom sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré hľadajú určitú, určité ideálne riešenie, akým spôsobom zabezpečiť infraštruktúru, investičné náklady, ako to prerozdeliť na tých, ktorým to celé bude prospievať a, a ako to prerozdeliť na tých, ktorí chcú investovať. Ani tu nie sú nejaké veľké problémy. Potom sú také pozmeňovacie návrhy, ktoré sa snažia dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou dodávok a hospodárskou efektívnosťou keď ide o investície do novej infraštruktúry. Myslím si, že aj v tejto oblasti sa určite podarí e, dosiahnuť schodu. Potom sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú určitých doložiek, ktoré sa týkajú jednotlivých štátov, kde ide o to, že by mohli tieto doložky posilniť postavenie niektorých štátov. Myslím si, že aj toto je oblasť, kde by sme určite mohli nájsť riešenie. Potom sú tu také návrhy, ktoré sa zameriavajú na to, že je nevyhnutné vytvoriť isté prepojenia pri vedeniach, aby sa vzájomne prepojili regióny. Je hlavne o regióny, ktoré sú izolované, čo sa týka dodávok energii. Aj v tejto oblasť, aj, aj to, túto oblasť sa určite podarí vyriešiť. A teraz ďalšia skupina pozmeňovacích návrhov. Sú tu roz, rozličné pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú obnoviteľných energií, energetickej účinnosti a myslím si, že to sú body, ktoré sú relevantné, ale ktoré nevedú k žiadnym kontroverzným reakciám. Potom tá druhá skupina, ktoré chcú ísť ďalej, sú také ďaleko siahlejšie. Takže je tu pojem chráneného klienta. Pozmeňovacie návrhy sa snažia vytvoriť jasnú definíciu na európskej úrovni, snažia sa predchádzať zneužívaniu a podľa mňa to je veľmi na mieste. Dôležité je si uvedomiť to, že tá definícia, ktorú máme v Európe, sa obmedzuje na domácnosti a toto by malo platiť pre celú Európu. To znamená, že domácnosti boli chránení klienti. Lebo čo sa týka tých pravidiel pre dodávky, to je skutočne veľmi dôležité. To znamená, že ak nejaký členský štát má určité kapacity na to, aby zabezpečil dodávky aj pre iných spotrebiteľov, tak samozrejme toto môže vykonať, ale iba vtedy, ak splňa svoje záväzky v oblasti solidarity voči, čl- voči susedným členským štátom, ak dojde k nejakým problémom pri dodávkach. Zároveň štát musí byť pripravený e, na prípadný dopyt v iných štátoch, ak by nastala kríza. Z tohoto dôvodu sú tu aj nejaké ďalšie veci, ktoré sa to zakomponovali, ako je analýza rizika, predchádzanie rizikám a tak ďalej. Z môjho hľadiska to nie sú nejaké veľké. Ja som samozrejme ochotný zahrnúť aj nejaké ďalšie kritériá. Napríklad kolega Svoboda navrhol e, viaceré konkrétne kritériá. Ide o to, aby títo klienti alebo napríklad služby, alebo mohli byť napríklad služby v verejnom záujme. Potom sú tu takí kolegovia, ktorí hovoria, že ten štandard N-1 by sa mal zmeniť na indikátora, ktorý sa zameriava na riziko a jeho dopady. To znamená, že namiesto nejakého povinného štandardu by to bol indikátor. Samozrejme, to je otázka, filozofická otázka a znamenalo by to veľký zásah do textu nariadenia. Ja si myslím, že to kritérium N-1 by malo byť záväzným štandardom. To znamená, že ak teda ten zvolený technický štandard alebo to technické riešenie je, je funkčné, tak e, je dôležité, aby sa udržiavalo na všetkých úrovniach, na štátnej ako aj na regionálnej úrovni. Dôležité je dosiahnuť porovnateľné výsledky v jednotlivých členských štátoch. Ja som za to, aby to kritérium N-1 sa opieralo o analýzu rizika a o dopadovú štúdiu a aby členské štáty dodržiavali tieto štandardy, pričom je, mal by napriek tomu možné zohľadniť špecifika jednotlivých členských štátov. To znamená, že nemá to byť nič nanútené. Ide o to, že sa zohľadnia špecifika členských štátov, zohľadní sa situácia na trhoch. A ako niektorí kolegovia navrhli, mal by sa vlastne ten povinný štandard zmeniť na indikátor. Um, neviem, či by to bolo dostatočné. Podľa mňa bude dôležité nájsť nejakú strednú cestu medzi týmito dvomi rozdielnymi prístupmi alebo nejaký kompromis. Chcel by som informovať výbor o tom, že čo sa týka rady, tak je tam stanovisko ktoré sa týka toho, že N-1 by mal byť povinným štandardom. To je teda aktuálna situácia na rade. To znamená, že už teraz vieme, ako vyzerá celá tá situácia na rade a, keďže, a keď tam sa podarí dosiahnuť zhoda, budeme sa snažiť aj my byť konštruktívni, budeme hľadať konštruktívne riešenie na základe tých elementov, ktoré som spomínal. Potom ďalší dôležitý bod v rámci pozmeňujúcich návrhov sa týka kritérií, keď ide o, o to, aký prípad môže byť vyhlásený za krízový. Tu sú pozmeňovacie návrhy, kde sa spomínajú určité percentá, 10%, 20%. Dôležité je aj to, či bude zodpovedný jeden orgán alebo viaceré orgány, či sa to bude riešiť geograficky alebo podľa štátov alebo regiónov a tak ďalej. To znamená, že tu sú rozdielne náhľady a rozdielne perspektívy rôzne návrhy od kolegov. Ja považujem tieto návrhy všetky za zaujímavé. Oni vychádzajú z reálnych situácií. Osobne by som chcel povedať, že by sme nemali nejako veľmi obmedzovať nejakú možnosť, ako vyvolať stav celoeurópskej krízy. Sú samozrejme špecifické situácie v členských štátoch alebo v regiónoch, ktoré môžu byť veľmi závažné, ale zároveň by sme nemali nejako, mm, nejako nad, nadmerne e, obmedzovať alebo definovať to, čo je, to, čo je krízový stav a čo nie. Ak by sme to mali takýto presný zoznam situácií, kedy by komisia mohla vyhlásiť krízu, keď o to požiadajú príslušné orgány, ak by sme to zadefinovali veľmi presne, tieto situácie, tak vlastne by sme tu nemali možnosť, aby komisia vyhlásila celoeurópsku krízu. Takáto situácia mohla pritom nastať, ak by sa takýto problém týkal viacerých štátov. To znamená, že podľa mňa je dôležité, aby táto možnosť aj naďalej existovala. Samozrejme, je to taký sporný bod, a pevne verím, že sa podarí nájsť kompromis, ktorý zabezpečí to, že keď jeden alebo viaceré členské štáty sa nachádzajú v zložitej situácii alebo v krízovej situácii a keď táto kríza sa obmedzuje na malý počet členských štátov alebo iba na jeden členský štát, aby, dôležité, aby tento štát nebol nechránený, ale dôležité je, aby sa mohol opierať o solidaritu z ostatku únie. Toto je to, čo musíme zabezpečiť. V tejto súvislosti by som chcel informovať kolegov o tom, že sekretariát nášho výboru vám doručil text, ktorý sme dostali od rady a tu ide o regionálnu spoluprácu. Ide tu o e, prílohu 9 a tu sa identifikujú tie regióny, v ktorých existuje určitý rámec spolupráce v rámci zabezpečenia dodávok Moji kolegovia, ktorí pôsobia v tomto výbore, už povedali, že v texte sa, by sa mala viac posilniť regionálna dimenzia, lebo toto je najlepší spôsob, ako je možné rýchlo a efektívne reagovať na krízy pri dodávkach. Ja sdielam tento názor a myslím si, že časť toho problému, ktorý som spomenul, a síce keď ide o to, aby sa vyhlásila vyhlásil stav celoeurópskej krízy, dôležité, aby sa to postupovalo podľa tohoto regionálneho prístupu. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, tento text rady bol doručený až potom, ako sa skončila lehota pre pozmeňujúce návrhy. A samozrejme teraz nie je jednoduché to ešte raz nejako dať, zapracovať do rozpravy a do hlasovania. Preto by som vám chcel navrhnúť nasledovné. Ja ako spravodajca by som sa stretol s tieňovými spravodajcami a vypracovali by sme spolu text v mene parlamentu, ak sa nám podarí zhodnúť, tak by sme mohli na našom výbore o tomto texte hlasovať ak teda predsedníctvo a koordinátori politických skupín budú s takýmto postupom súhlasiť. To znamená, ak dostaneme váš súhlas. Všetci členovia nášho výboru by mohli potom predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré by sa týkali úpravy a zlepšenia textu. Čo sa týka ďalších pozmeňovacích návrhov, ktoré by chceli nejako výraznejšie zmeniť ten text, kde ide o kompetencie komisie, v krizových situáciách, tak máme také pozmeňujúce návrhy, ktoré vychádzajú z toho, že komisia by mohla priamo zasiahnuť do trhu, ak by nebola spokojná s opatreniami, ktoré vykonali členské štáty. Čo sa mňa týka, ja tu mám isté pochybnosti. Neviem, či je to vôbec realizovateľné z politického hľadiska. Určite bolo zaujímavé si vypočuť, e, aký je názor komisie na túto tému, lebo jej by sa to týkalo najviac. Ja by som bol za to, aby komisia eh, eh, objasnila určité možnosti, aby nám prezentovala, akým spôsobom by reagovala v prípade krízy, ako by zabezpečila, aby sa prechádzalo kríza. Samozrejme, celé to musí byť v určitom rámci. Niektoré členské štáty by určite nesúhlasili s tým, aby komisia za takýchto okolností mala nejaké absolútne kompetencie. Myslím si, že to by sa asi nepodarilo presadiť a myslím si, že by sme mali postupovať rozumne a mali sme hľadať rozumný kompromis. Potom sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú vyššej miery kontroly a dohľadu. Toto má prospieť korektnému fungovaniu vnútorného trhu, tu ide doložky s tretími štátmi, ide tu o dodávky plynu a mechanizmu, ktorý by sa týkal časnej výstrahy. Ja som za tieto postupy a myslím si, že to by sme mohli zapracovať ďalej. Súhlasím aj s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú spolupráce medzi komisárom pre energetiku Oettingerom a pani Ashton ako vysokou predstaviteľkou. Ale myslím si, že v tejto oblasti musíme byť obozretní. Dôležité je, aby táto spolupráca bola úzka, ale vyvážená. Kolegovia z výboru AFET podľa môjho názoru možno sa až príliš e, zameriavajú na úlohu vysokej predstaviteľky v prípade energetickej krízy. Dôležité je, že tu nejde iba o politické, ale aj technické aspekty a čo sa týka spolupráce medzi komisárom pre energetiku a vysokou predstaviteľkou. V zásade je to rozumné, ale má to byť vyvážené. A ešte posledný bod. Mnohé pozmeňovacie návrhy sa zameriavajú na to, aby sa presne zadefinovalo, čo je to príslušný orgán. Myslím si, že toto je rozumné, Je to totiž tak, že návrhy smerujú na to, že zodpovedný orgán má byť regulačný orgán. V prípade, že to tak nie je, tak potom je dôležité zabezpečiť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi a vládami. To znamená, že aj tu je určitá snaha vytvoriť rovnováhu. To by teda bolo v hrubých rysoch, rysoch zhrnutie pozmeňovacích návrhov a ich obsahu. teda som zhrnul, na čo sa zameriavali tie návrhy a myslím si, že v spolupráci s tieňovými spravodajcami a so súhlasom koordinátorov by sme teraz mali hľadať kompromisy. Teraz ide o to, aby sme vypracovali konkrétne kompromisy. Myslím si, že sú tu teraz aj vhodné podmienky na to, aby sa to podarilo. Ide o to, aby sme spolupracovali v zmysle dobrej vôle, vôle, aby sme boli konštruktívni. Samozrejme, očakávania sú veľké, ktoré sa týkajú e, tohoto nariadenia. Predovšetkým v príslušných hospodárskych odvetviach a celkovo aj v spoločnosti v Európe. Konec koncov sme to videli v posledných týždňoch aj v tlači. Takže opakujem, očakávania sú veľké, a myslím si, že my ako výbor pre priemysel nesmieme sklamať našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme vám, kolega, za veľmi rozsiahlu prezentáciu situácie s e, návrhmi. Máme len obmedzený čas, pretože potom nasleduje hlasovanie o 10. Vidím, že 7 ste sa doteraz prihlasili, ale to je už aj konečný počet. Chceme počuť ale na záver ešte spravodajcu a komisiu, takže buďte prosím struční. Pán e, Svoboda má ako tieňový spravodajce slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, prvom rade pánu kolegovi, ak bude e, taký láskavý a bude ma počúvať, rád by som mu srdečne podakoval za jeho prácu. A je to veľmi ťažká cesta a Jakubova pútna cesta, ak mám použiť obraz z vašej rodnej krajiny, ak máme dostať do úspešného e, konca. Obmedzím sa na e, tie sporné body a nie na tie, ktoré sú, e, majú dobrú vyhliadku, ale na kompromis. Prvá otázka sa týka tých chránených klientov. Pred, prednosť musia mať samozrejme rozpočty a nič nesmie byť v rozpore s princípom e, solidarity. Pokiaľ ide o N-1, no, moja skupina tu podá viacero pozmeňujúcich návrhov a ja si rovnako ako vy, pán e, spravodajca, myslím, že by sme mali zostať u e, obligatórnej verzie, ak je existujúca možnosť s, určitou úpravou. Ak by sme ale už teraz začali s veľmi ambivalentným provizorným riešením a kritériom typu uh, už teraz sa pripravovať na úpravu, tak uh, by to nebolo správne. Pokiaľ ide o následky kríz, treba vychádzať z toho, že tento uh, zákon, a to je našim cieľom, by snad nikdy nemal byť up- uplatený, pretože my by sme chceli, aby takéto situácie nenastali, ale keď už teda nastanú, komisia by mala mať manevrovací priestor na reakciu. Pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, e, súhlasím s návrhom spravodajcu. Snad by som ešte dodal, že e, jedna z krajín, ktorá veľmi trpela e, pri poslednej kríze, menovite Slovensko, sa vôbec neobjavuje v tomto zozname. Polsko tu je, Maďarsko tu je, Slovinsko áno, ale nie Slovensko. Je to dosť detailná otázka a zapojenia do regionálnych štruktúr. Ak stanovujeme rámec a keď je jasné, že komisia by mala zasovať len vtedy, keď trh alebo národné opatrenia nefungujú, tak je to celkom jasné poradie. Čiže najprv trh, potom národné orgány a až potom komisia. A potom je teda toto jasné. Vieme, vieme, že, že eh, problémy sú vždy skryté v tom malom detaile. Tá spolupráca Ashton Oettinger je to pragmatická otázka. Som tu zástupca AFETu, ale nemyslím si, že tu je nejaký zápas medzi oboma výbormi. Tam ide skôr o ten diplomatickejší postup a tu zasa o energeticko-politické opatrenia medzi koncernami, krajinami títo dvaja komisári musia dobre spolupracovať a tu teda nevidím žiaden problém. Vo všeobecnosti je tu veľmi dobrá, široká cesta k nádeniu kompromisu, tak aby sme čo najskôr našli do, dohodu aj s radou. Chceme s radou komunikovať, nechceme nič blokovať, je to dobrý signál pre tento parlament, že popri inštitucionálnych otázkach sa môžu riešiť aj otázky obsahové. Pán Šimanský je ďalším. Ďakujeme. Ďakujem. Bohužiaľ vypadol mikrofón. Chcel by som eh, spravodajcovi podiekovať eh, za jeho eh, prácu. Jeho práca nám dáva možnosť veľmi rýchlo spracovať tých 500 pozmeňujúcich návrhov a dospejeme k, nást- k kvalitnému nástroju. Teraz taká politická úvaha. Ide tu o to, či to, čo sa nachádza v Lisabonskej zmluve o energetickej solidarite, či to bude aj niečo viac než len táto de- deklarácia, či to bude aj obsah. Ide naozaj o mnohé. Chcele, ak chceme mať nástroj, ktorý by výrazne zlepšil energetickú bezpečnosť v Európe. Musíme zachovať obmedzenú, ale jasne danú úlohu Európskej komisie v prípadoch, kedy zlyhá trh. Pred rokom to, čo sa podarilo koordinačnej skupine, to bol veľký úspech. Existujú teda situácie, kedy si trh nevie uh, poradiť a preto musí zasahovať komisia. Je tu potrebné, aby pri 10-percentnom poklese e, dodávok plynu do jednej členskej krajiny platilo to, že musí začať fungovať aspoň najnižšia úroveň špeciálneho režimu. 20% to už asi by bolo priveľa. Ďalej potom tu nemôžeme, myslím si, mať veľmi širokú e, vybranú sekciu spotrebiteľov, pretože potom by sme, potom by to nikdy nefungovalo. Potrebujeme výrazné investície do infraštruktúry, potrebujeme prepojenie, interkonektory a tiež musíme vypracovať, me, vypracovať mechanizmy zdieľania nákladov, kompenzácie. To všetko je prirodzené hoci sa nakoniec možno dohovoríme na financovaní e, značnej časti tých investícií zo strany únie, nemôžeme súčasne e, dávať pozmeňujúce návrhy, ktoré znížia tlak na tieto investície. Bez toho si jednoducho neporadíme. Tiež treba mať na pamäti, e, že je tu externá dimenzia a tu by som chcel poukázať na stanovisko pána Saruzvolského. Tu ide o presah e, oblasti energetiky. Je tu vyslovene e, externá dimenzia. Myslím si, že veľkým krokom pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti by mohlo byť práve toto a dalo by nám to pocit naozaj a teda našim občanom, že Európska únia sa naozaj o niečo stará. Ak by sme toto do poriadku nedali, tak by e, niekoľko mesiacov práce vyšlo e, na vnívoč. E, e, e, Ďakujem, myslím si, a Alecho, že veľmi dobre si analýzo, analyzoval a potrebujeme hlasovanie, ktoré bude mať nielen dobrú filozofiu pri témach, ako je anticipovanie kríz, ale je to aj dobrý kompromis medzi bezpečnosťou a vnútorným trhom, národnou, e, regionálnou zložkou, a ktoré, keď zlyhajú, až potom nastupuje komisia. Toto nám dáva možnosť e, presadiť určité prvky vo vzťahu k rade. Takže pri hlasovaní buďme aj strategickí. Predložil som e, pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o, o, o zrýchlenie z toho spätného toku, je to, či je to lacné, či to dokážeme realizovať rýchlo. Ďalšia téma potom je je e, nasmerovať toľko e, právomocí, koľko je to len možné, e, regu, regulatívnym agentúram. Ak oni nemajú dominanciu, tak tu máme riziko, že tu budú dve línie, ktoré budú si konkurovať a nová direktíva by toto ešte aj podkopala. Ten, konkurencie, schopnosť i vnútorný trh, takže naozaj agentúry by mali mať informácie, právomoci a zvýšiť tiež e, čo najvyššou možnou mierou transparentnosť. Definíciu ochránených, chránených e, zákazníkov treba čo najlepšie nadefinovať. Mnohí kolegovia e, boli na tejto e, línii a treba ju podporiť. Nemyslím si, že európsky rozpočet nám pomôže vyriešiť e, investičnú oblasť e, oblasti plynu. Nebude tu mať k dispozícii miliardy na túto oblasť, takže čo touto smernicou treba dosiahnuť je regulovanie Musíme nájsť regulatívny systém, ktorý aktérom dá povinnosť e, prijať anticipačné opatrenia, aby zabezpečili dodatok e, e, energie Suez alebo Rurgas alebo iné firmy, to nie sú nejaké chudobné firmy. Oni majú veľa prostriedkov a treba len zabezpečiť, aby ich prostriedky išli dobrým smerom. Potrebujeme regulátorov. Nemali by sme byť, byť pre nich nejakým e, vianočným stromčekom. E, ten rozpočet nie je nejakou, e, nejakou, nejakým základným receptom. Mám dve otázky. Jedna sa týka tej regionalizácie. Téma, ktorá je mi blízka, ale mám aj tak obavy, že ak budeme mať regionálny prístup, ale v detailoch e, menej povinností, viete, vaše chápanie e, e, textu rady je bezproblémové? Naozaj nie sú tam legislatívne medzery? Ste si istí? A posledná otázka, ktorá ma naplňa obavami, sa týka Polska. 6 dní v týždni sa zaoberáme konkurenciou, potom posledný e, deň potom nadávame na Rusko a potom e, je problematika e, Gazpromu a naozaj možno hovoriť o, o správaní nabúravajúcom hospodárskú súťaž, čiže pod zámienkou zabezpečenia dodávok energií sa podliezajú pravidlá vnútorného trhu. Čo chcete v tomto konkrétnom prípade urobiť? Ďakujeme. Kolegyňa Valean. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprosíme mikrofón. Najskôr ďakujeme pánovi Kvadrasovi za výbornú prácu na veľmi ťažkej téme. Chcem e, sa zmieniť o niekoľkých veciach. Najskôr N-1. Na začiatku som bola toho názoru, že by to sa to nemalo použiť ako norma, ale skôr ako ukazovateľ a mm, trápilo ma, že by to mohlo skresliť obraz reality a skresliť obraz bezpečnosti, keďže to vytvára veľký priestor na interpretáciu. Avšak teraz si skôr myslím, že aj keď tieto nástroje nebudú dokonalé, tak je nevyhnutné mať aspoň minimálny prach a použiť to ako záväzný nástroj a tento návrh by mal byť čo uh, najefektívnejší, pretože sa snaží o zlepšenie smernice. Musíme tiež opatrne implementovať e, tieto veci a brať do úvahy špecifická členských krajín. Videli sme, že v tomto nariadení komisia uh, dáva rozsiahle kompetencie uh, v určitých fázach procesu. Nie som tak veľmi za silnú centralizovanú komisiu. Uh, ale uznávam, že toto bude kľúčové pre koordináciu e, nariehavých e, prípadoch. Nemali by sme nutiť členských krajín, členské krajiny, aby to modifikovali. Úloha komisie by mala byť pridanou hodnotou podľa mojej mienky a spôsob, ako zlepšiť e, veci, ale nie dávať väčšiu právomoc preto, Vítam zvýšenú koordináciu, poradenstvo pre komisiu, prevenciu a riešenie kríz. E, skupina pre koordináciu oblasti plynu bude mať podľa mňa rovnakú úroveň. E, v regionálnej spolupráci si myslím, že návrh e, rady, ktorý sme dostali, je zaujímavý a príloha 4 samozrejme musí byť za do úvahy. Uh, je tu posilnená regionálna spolupráca, keď hovoríme o bezpečnosti energetických dodávok kvôli charakteristike tohto, tohto problému a regionálnym špecifikám. Preto z dlhodobejšieho hľadiska si myslím, že je imperatívne, aby sme mali rôzne zdroje dodávok plynu, rôzne e, e, rôzne možnosti a mm, mali by sme sa zaoberať rozvojom trhu. Ak Prahom na vyhlásenie naliehavých situácií nemá zmysel hovoriť o určitých konkrétnych čísel 10, 20 eh, na, na to, aby minimálne aby tu bolo minimum eh, preto, aby kompetentný orgán vyhlásil naliehavú situáciu, ešte stále musíme E, niečo urobiť, aby sme citlivo tento problém vyriešili a najhorší prípad by bolo, keby toto nariadenie bolo také prísne, že členské krajiny budú čeliť kríze bez možností preto, aby sa im pomohlo, pretože sa nedosiahol prach, prach alebo chýbalo tu jedno percento. Musíme nájsť spôsob, akým tento systém bude reagovať na všetky možné situácie, aby tu bola solidarita a veľká pružnosť. E, teším sa na diskusiu o, túto, o tejto téme s pánom Kvadrasom a s tieňovými spravodajcami. Ďakujem, pán predseda. E, Srdečná vďaka. A ďalších rečníkov poprosím, aby dodržali stanovený rečnícky čas. A teraz pán Gerbiamas noriu tikrai Vidal Ďakujem pekne. Chcel by som pogratulovať eh, spravodajcovi pánovi Vidalovi Kvadrasovi, lebo on skutočne vykonal obrovskú prácu a myslím si, že celú vec sa podarí úspešne ukončiť. Toto nariadenie bolo pripravené v dobrý čas a snaží sa predchádzať krízam. To znamená, že aby sme boli pripravení na situáciu, keď kríza nastane. A chcel by som uprieť vašu pozornosť na pár aspektov. Toto nariadenie nemôže pokrývať všetky e, detailné aspekty. A prečo? No preto, lebo ak chceme, aby sme tu mali trhové mechanizmy a spätný tok plynu, keď chceme, aby toto všetko fungovalo, každý členský štát musí byť napojený so spoločnou sieťou Európskej únie. A potom by sa neriešila otázka tzv. energetických ostrovov. Dôležitá je otázka, čo s takýmito izolovanými regiónmi, ako sa budú riešiť ich problémy. To sa týka napríklad Pobaltia. Čo sa týka Litvy, tak e, nesplňa to kritérium m 1 a snažíme sa riešiť tento problém tým, sa napojíme na lotišské siete. My to nevyriešime prostredníctvom m 1 ale aj keď toto prepojenie budeme mať, tak e, aj tak budeme energetickým ostrovom. lebo je tu zložitá situácia, kde sú, kde sú určité regióny, ktoré sú, ktoré sú závislé od jedného dodávateľa. Toto nie je žiadna, žiadna, žiadne obavy s Gazpromom, niečo také, ale jednoducho je tu, skutočne sme závisli od Gazpromu, je tu vydieranie, je tu jeden dodávateľ a je možnosť, že tento dávateľ bude niekoho vydierať. Toto vidíme aj v našom členskom štáte lebo naša krajina zažíva tento problém a myslím si, že toto nariadenie je nevyhnutné, aby sme vykonali kroky, ktoré zabezpečia bezpečnosť dodávok. Samozrejme, vykonali sa určité kroky a dôležité, aby Európska únia poskytla finančné prostriedky, aby sa podarilo vyriešiť problém energetických ostrovov. Ďakujem. Ďakujem, ešte štyria sa prihlásili do diskusie, potom ešte komisia aj spravodajca. A tá ďalšia rečničkou je pani kolegyňa Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som zablahoželať pánovi Kvadrasovi a počiarknúť niekoľko dôležitých prvkov z môjho pohľadu. Predovšetkým myslím si, že je veľmi dôležité, aby pre chránených klientov sme mohli zahrnúť inštitúcie, ktoré sú verejnou službou, napríklad v medicíne, vzdelávaní, a v sociálnych službách a mm, zabezpečili im zásobovanie. Je tiež dôležité, aby sme zdôraznili solidaritu medzi členskými krajinami v prípade energetických kríz. A e, verím, že v správe pani Vaughan pozmenujúce návrhy, ktoré sú zamerané na fragmentáciu, teda identifikovať energetické ostrovy, ale tiež skutočnosť e, väčších investícií do prepojení ostrovov, že tieto prvky budú dôležité. Prečo e, robím e, tento pozmenujúci návrh? Je to preto, lebo je to za zamerané na energetickú infraštruktúru, nielen na infraštruktúru plynu. Potom e, musíme tiež zapracovať obnoviteľné zdroje do energetických štruktúr a identifikovať e, zdroje zásob. Mám na mysli Nabucco, ktorý by mal byť tiež súčasťou európskej stratégie o diverzifikácii e, zdrojov energetického zásobovania, aby sme sa vyhli tým, že budú prerušené dodávky plynu. Ďakujem. Ďakujeme, Angelika Niebler. Ďakujem veľmi stručne. Eh, chcem poďakovať našemu spravodajcovi Alechovi Vidal Kvadrasovi, ktorý veľmi dobre štruktúroval v svojom úvode dnešnú rozpravu. Obmedzím sa preto už len na tri dôležité body. Poprvé definovanie eh, toho okruhu eh, chránených klientov. Tu chcem kolegovi Turmesovi poďakovať, ktorý chváli už na začiatku dňa, to je u neho nezvyklé. Myslím si, že tých chránených e, e, klientov by sme mali ponechať veľmi e, sporý, pretože tak to vyzerá aj v mojom návrhu. Potom téma reverse flow, teda povinnosť obrateného toku pre, určité všetky cezhraničné štruktúry. To je veľmi ambiciózny plán, je dôležité dobudovať interkonektory, ale musí to dávať hospodársky aj určitý zmysel. A preto by som chcela poprosiť o podporu, e, pokiaľ ide o pozmejúce návrhy 265 a 266. Ďalej potom e, tu navrhoval ďalšie body pán Rubich, hoci si ho veľmi vážim, jeho názor nepodporujem. Treba sa vyhnúť skresleniam trhu a tá trojstupňovosť e, systému e, musí pomôcť vytvoriť taký systém, ktorý by predchádzal e, neželanej situácie. A posledný bod snáď, kolegovia, kolegyne, som toho názoru, že je dôležité, aby sme v tomto nariadení celkom jasne definovali zodpovednosť zúčastnených, čo musia urobiť firmy, čo členské krajiny, čo musí byť na európskej úrovni a zdieľam tu aj názor kolegyne Valean, že koordinačná skupina pre zemný plyn by mala mať dôležité impulzy a dôležitú úlohu by mala mať komisia, ale treba, aby každý vedel, za čo je kto zodpovedný. Ďakujem. Ďakujem a teraz kolega Ransdorf. Thank you, Chairman. Yes, uh, Áno, ďakujem. Teraz už mikrofón funguje, takže som proti zneužívaniu slova filozofia, pretože to vedie k niektorým smiešným dopadom, tak ako som to videl nedávno v Nemecku počas mojej cesty do Bruselu v Rosthofe eh, verejné toalety tam, bola, tam bol nápis Naša filozofia, možno, že filozofia verejných toaliet. Prosím, preto nepoužívajte toto slovo tak často v tomto kontexte. Po druhé, táto diskusia nahrádza v mnohých ohľadoch konzultácie spravodajcu a využívam túto príležitosť na to, aby som spomenul štyri veci, ktoré v mojich očiach sú veľmi dôležité. E, prvá z nich ekonomická diplomácia. Musíme brať do úvahy to, že kvôli kríze predaj alebo tržby Gazpromu sa znížili o 30 a tým sa mení celý kontext, celá situácia a vytvára to dobré podmienky pre ekonomickú diplomáciu Európskej únie, aby sme zabránili e, prerušeniam dodávok, akými sme boli svedkami minulý rok. E, druhá vec, konzervatívne správanie sa bank. Hovoril som o tom v čase vypočutia pána Oettingera a musím zdôrazniť tento aspekt e, aj teraz pretože banky nepoužívajú alebo nemajú veľa finančných nástrojov, ktoré sú dôležité v praxi pre plyn a pre ropu. Hlavne nepodporujú nástroje MT 799, ktoré sa požadujú z ruskej strany. A tretia vec že musíme podporovať medziprepojenosť. Bola to hlavná prekážka e, pri, pri poslednej kríze, nebola tu možnosť e, dodávok e, prostredníctvom cez Bielorusko a naše siete neboli pripravené na takéto prepojenie. Takže prepojenosť je veľmi dôležitá. A štvrtá vec, ktorú musím zdôrazniť, je vybudovanie zásobníkov plynu. Takže musíme rešpektovať princíp e, ekonomiky, kde sa bude hovoriť. Ďakujeme, ďalší rečník. Chairman, uh, Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, fungovanie vnútorného trhu, ako to povedal pán Kvadras, je eh, jedna z najlepších záruk bezpečnosti dodávok, ale keď hovoríme o vnútornom trhu, tak niektorí kolegia aj pán Saldergas spomenuli, že potrebujeme eh, medzi prepojené. Nemôžeme mať trh, keď eh, nemáme spôsob, ako dostať tovar na tento trh aby som komentoval to, čo povedal pán Turme, že tieto investície pravdepodobne nebudú z európskeho rozpočtu, ale z rozpočtu plynárenských spoločností, tak na, severe, na severovýchode je takýto prípad. Baltické krajiny už e, tam sa už stalo, že nebudú e, financovať medziprepojenie, pretože trh je príliš malý a potom ďalší kontext gastromu, kde je obrovský priestor a tam sa môže vytvoriť e, konkurencia v budúcnosti. Takže aby sme zrušili ten efekt energetických ostrovov v Pobalti, musíme zabezpečiť určité subvencie, pretože trh inak si s tým neporadí a Mm, nezlepší sa hospodárska súťaž, nevybudí sa prepojenie medzi Poľskou a e, napríklad Litvou. Nikto to nechce urobiť, čiže musíme sa zamyslieť nad tým, ako vyriešiť tento problém, ako by sa e, dala dodržať solidarita, posilní trh, ale potrebujeme medziprepájače, potrebujeme kroky na úrovni európskej úrovne, aby toto prepojenie sa udialo aj v Pobaltí. Ďakujem. Äh, ďakujem pekne, teraz už máme málo, málo času. Mohla by komisia zodpovedať tie otázky, ktoré boli položené? Ďakujem pekne, pán predseda, pokúsim sa byť stručný. Najprv by som sa chcel poďakovať, poďakovať pánovi Vidalovi Kvadrasovi, ako aj kolegom. E, zaoberáme toto tému a ďakujem pekne za vašu podporu. To znamená, že nebudem hovoriť o všetkých pozmeňovacích návrhoch, ale zameriam sa na pár tém, ktoré považujem za dôležité. S pánom Vidalom Kvadrasom a čo sa týka pani Níber, pána Svobodu a pána Turmesa, zhodneme sa, že dôležité je, aby sme sa zamerali na tých e, chránených klientov, ale nesmie to byť úzka definícia, musíme tu nechať určitý priestor pre členské štáty. Takže dôležité je, e, vypracovať presnú definíciu. Potom N-1, to malo byť povinným štandardom. To dáva zmysel iba vtedy, ak to bude povinné. A ja chápem, že pre niektoré členské štáty, ako povedal aj pán Saldarkas, pre všetkým, čo týka Pobaltia, oni nikdy nebudú môcť dosiahnuť N-1 ako sami, ale je dôležité zabezpečiť to, aby sa to splnilo na regionálnej úrovni. Ja som pevne presvedčený, že po Baltie spolu s Polskom môžu dosiahnuť minus 1 Je tam dobrá skladovacia kapacita, napríklad v Lotyšsku. A určite je dôležité lepšie prepojiť toky plynu zo západu aj na východ, tam, kde to je možné. Myslím si, že tá diskusia, ktorá sa týka spätného toku, Myslím si, že tá diskusia, ktorú tu vedieme, je taká zvláštna, lebo pred niekoľkým mesiacom bolo povedané, že neviem, prečo vôbec sa zaoberáme spätným tokom. Vieme, že tu máme určitú štúdiu a vieme, že e, spätný tok predsa nie je nejako veľmi zásadný z hľadiska investícií do infraštruktúry. Stojí to asi 3 milióny, takže to sú skutočne drobné. Neviem, prečo diskutujeme o spätnom toku. Mali sme tu mať E, jasné rozhodnutie, že spätný tok musí byť zabezpečený a basta, to je ten správny prístup. Boli by sme radi, keby ste boli prísni e, v týchto otázkach ako aj N-1. Čo sa týka kompetencií komisie, komisia požaduje iba dve kompetencie, aby bolo možné preverovať, že tie plány, ktoré sa pripravili, sú v poriadku. A ako povedal pán Turmes a Saldarkas, je tam určitý tlak z trhov, aby sa Mm, sú tam proste rozličné podniky, ktoré majú rozdielne záujmy a pán Turme sa zameral na dominantnú pozíciu niektorých spoločností. Komisia mala mať kompetenciu povedať členským štátom, že to, čo pripravujete, nie je dostatočné a nezlepší to energetickú bezpečnosť. Čo sa týka krízy, krízovej situácie, komisia mala mať kompetenciu, aby mohla kontrolovať kom, kom, kontrolovať tie opatrenia, ktoré vykonajú členské štáty, aby sme predchádzali tomu, čo vzniklo v roku 2009. To ste spomínali, že komisia mohla požadovať nejaké ďalšie opatrenia členských štátov. Nie, nie, toto nechce komisia. Komisia chce predchádzať tomu, aby členské štáty nejakým spôsobom ohrozovali fungovanie e, vnútorného trhu a preto by bolo dobré, keby ste e, tieto kompetencie komisii ponechali čo sa týka tej, toho Prahu, čo je teda krízová situácia celoeurópska. Ja by som dokázal akceptovať aj to, keby tam neboli žiadne kvantitatívne kritéria. Dôležité je, že komisia, keď e, vyhodnotí situáciu, môže vyhlásiť stav núdze a ale napríklad, čo ja spomínal ten prach, 20 alebo niektoré členské štáty si myslia, že by to malo byť takto, tak to nedáva zmysel, lebo v poslednej kríze tie dodávky od Gazpromu o 30% alebo 10%. To znamená, že keby sme tam mali práh 20%, to by nedávalo žiaden zmysel. Či to by malo byť 10% alebo žiadna hodnota, to by sme mohli nechať kompetencii komisiu. A potom sa chcem ešte zamerať na jeden bod, ktorý je dôležitý a síce týka sa externej dimenzie. Nemyslím si, že by to bola problematická spolupráca medzi pánom Juttingerom a pani Ashton, tu si nerobím žiadne obavy, ale to, čo je dôležité, je tá požiadavka, aby členské štáty e, notifikovali o tom, aké medzivládne dohody chcú uzavrieť s tretími štátmi. Toto je absolútna nevyhnutnosť dôležité, aby sme hovorili e, jedným hlasom, keď ide o energetické otázky. E, ak sa bude informovať o ex post, tak Európska únia nebude hovoriť jedným hlasom, to nebude možné, takže dôležité je, aby sa tu e, komisia informovala o, o tom, že je tu zámer uzavrieť takéto dohody. To je bolo všetko, pán predseda, pevne verím, že som odpovedal všetky otázky a ešte jeden bod, ktorý spomenul pán Turmes. Regionálna spolupráca by nemala viesť nejakým horším riešeniam, ako bolo riešenie na národnej úrovni, ako prípadne bolo riešenie E-1. To malo byť jasné. Ďakujem pekne. Ja, zum Schluss nochmal, Herr Kollege Vidal Quadras. Gracias, señor presidente. Quiero, sin duda, agradecer... Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Vidal Quadras. Dovolte mi poďakovať sa kolegom, ktorí ho prehovorili a vyjadrili vôľu o, do, o dosiahnutie dohody vo veciach, ktoré mm, ešte zostávajú na riešenie. Mm, zdá sa, že kompromisy, ktoré sme dosiahli, musia byť kompromismi, ktoré odzrkadľujú komplexnosť e, tejto témy, o ktorej diskutujeme. Nemôžu to byť kompromisy, ktoré uspokoja každého a nikoho. Čiže musíme mať taký kompromis, ktorý odráža e, snahu o dosiahnutie rovnováhy medzi jednotlivými stanoviskami ktoré individuálne by e, neboli komplexnou reakciou na problémy, ktoré sa snažíme vyriešiť. Uvediem príklad. Pani Valean. s jej zvyčas, zvyčajnou bystrozrakosťou nám povedala, že by tu mohla byť situácia, kedy dôjde ku kríze, kde bude menej ako 10-percentné prerušenie e, dodávok. E, bola to, bude tu malá skupina krajín, nebude sa to týkať celej únie a mohla by to byť ešte stále úplná katastrofa a potrebovali by sme zásah spoločenstva preto, aby sme reagovali na tieto problémy. Na druhej strane veľké krajiny v danej chvíli by mohli e, mať prerušenie dodávok väčšie ako 10 a takáto veľká krajina by mala svoje vlastné zdroje a svoje vlastné prostriedky, aby našla svoje vlastné riešenie a nemohli by sme, nemuseli by sme vyhlásiť naliehavú situáciu. Preto musíme nájsť také kritérium, ktoré nebude číslom, ktoré sa bude paušálne uplatňovať v celej únii, ale odrážať jednotlivé situácie, teda individuálny kontext, ktorý by sa mohol e, vyskytnúť. Buď si to byť regionálny prístup a ten by mohol byť záväzný, keď sa nahradí národný plán, ale mohlo by to byť niečo dobrovoľné, v prípade, že to bude niečo ako doplnok k národnému plánu. To isté platí aj pre právomoci komisie. Nebude to nejaký super štát zaručujúci bezpečnosť dodávok, ale komisia veľmi rozumne poukázala na to, že sú tu určité veci, kde je potrebné, aby komisia mala schopnosť viesť kroky spoločenstva, pretože inak budeme len hovoriť do prázdna. Takže myslím si, pán predseda, tak ako sme povedali už predtým, ideme správnym smerom a nechcem, skončiť bez toho, že by som nepoukázal na niečo, kde som si uvedomil význam diskusie na túto tému. Vždy hovoríme, že Únia musí poskytnúť pridanú hodnotu pre svojich občanov, musí ukázať, že má možnosti a schopnosti zlepšiť život ľudí a reagovať na skutočné problémy občanov. No a toto je klasický príklad toho, o čom hovorím. Tým mám na mysli to, že toto je skutočná reakcia na reálne hrozby, reálne problémy. A preto musíme ukázať práve tu, v tomto prípade, ktorý je e, veľmi taký príznačný, že Európska únia niečo znamená. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem a týmto tento bod programu E, uzatvárame a trošku s oneskorením prechádzame k hlasovaniu, ak dovolíte. Máme tu viacero e, správ na hlasovanie a preverme si najprv, ako funguje naša technika. Nie vždy celkom dobre funguje. Dúfam, že máte všetci svoje hlasovacie kartičky.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolegyne, kolegovia, ak by ste boli trochu tichší, tak by sme sa v prvom rade dobre rozumeli a potom by sme mohli uh, aj začať hlasovať. Diejenigen, die sich unterhalten möchten, dem Tí z vás, ktorí e, sa chcú medzi sebou baviť, nech sa páči vonku a tí, čo chcete hlasovať, zostante. Po druhé, skúsme skúšobne hlasovať, aby sme vedeli, či nám to funguje, tie zariadenia. Hlasujme napríklad o tom, či by sme na budúce mali začínať presne. Ste za, ste proti, alebo sa zdržujete. Nič lepšie ma nenapadá naozaj ako téma. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Výborne to funguje, aj výsledok je dobrý. OK. Klappt nicht? No, don't walk. Nepa- nefunguje vám to? Aha, vy ste zabudli. No tak to nie je problém. Na budúce príďte včas. To bola prvá vec, potom e, dva technické problémy. Technici poprosím, dva zariadenia tu vpredu nefungujú, v druhom rade. To sa preveruje, tvrdia mi. Po tretie, E, kolega Ody chce niečo povedať k rokovaniu, k poriadku. Ďakujem pekne, pán predseda. Z naliehavých dôvodov sme boli informí, že musíme predložiť pozmenujúce návrhy v angličtine a chcel by som protestovať. E, právo na pozmenujúce návrhy je zásadným právom parlamentu. My sme v Európskej únie je to e, planetárny experiment krajín, ktorý mierovo sa snaží o demokraciu a preto chcem, aby každý poslanec mohol predkladať svoje pozmenujúce návrhy vo svojej materčine. Kolega Langen. Kolega Langen. Ja to chcem len vyslovene podporiť. A chcem vám tiež povedať, že to tiež veľmi podporujem. Po druhé však tiež. Po druhé teda, že sme sa tu v tomto výnimočnom prípade špeciálne dohodli. Berieme to na vedomie pred niekoľkými zasadnutiami. Práve pri tomto bode, pri tejto téme sme sa bavili. Neviem, či ste všetci boli prítomní, ale dohodli sme sa, že keďže tu bola veľká zložitosť témy a veľmi zložité e, stihnuto časovo, tak sme poprosili e, zúčastnených vrátane e, výboru pre kultúru, aby sa to posunulo. Nemali sme inú možnosť a preto sme sa dohodli na tomto. Všetci členovia výboru, ktorí tu vtedy boli, súhlasili. V princípe máte 100% pravdu, ale v tomto konkrétnom prípade to bolo vec dohody Nemôžeme pravidla meniť každý týždeň. Takto to bolo spoločne rozhodnuté a musíme sa tým aj riadiť. Ale v konkrétnych prípadoch sa to dá riešiť. Pán Ody? Áno, chcel by som vedieť, pán predseda, aký je právny základ takejto dohody. Máme tu socialistického poslanca, ktorý povedal, že že nemáte pravdu, pretože ste politickej menšine. Chcel by som vedieť, či je tu nejaký právny základ preto, aby nejaká dohoda mohla byť taká, že poslanec nemôže predložiť pozmeňujúci návrh vo svojej, v pracovnom jazyku. Dokáže sekretariat túto otázku zodpovedať? Môžete? Eh, Skutočne existujú špeciálne výnimky, ktoré sa uplatňujú v princípe v pléne preto, aby sa hlasovalo o dokumentoch, ktoré nie sú predstavené vo všetkých jazykoch, predložené, pardon, vo všetkých jazykoch. A existujú podmienky, ktoré umožňujú niekoľkým poslancom, aby e, rešpektovali takéto rozhodnutie predsedu. Ale pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov, tak pravidla nehovoria nič. Môžeme teda pokračovať, ako vtedy, sa vtedy uzhodol parlament, e, výbor. Riešenie teda len pre tento konkrétny prípad. Takže najprv začneme témou e, správa Butikofer. E, podklady máte k dispozícii. Pozmenujúci e, návrh číslo 1. Možno by sme hlaso- mohli hlasovať ruko- rukami a až ak by to bolo nejasné, tak elektronicky. Antrag 1. Jednotka teda ešte raz, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3 v dvoch častiach, kto je za prvú časť, to je proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Druhá časť, kto je za? A to sa už uh, vlastne vybavilo. Prosia ma, aby sme elektronicky preverili tú prvú časť. Elektronicky o prvej časti. Hlasujme. Máme tu e, dvoch členov EPP naviac. Ešte vždy jeden e, za EPP priveľa. Končím hlasovanie. A výsledok vidíte. 13 za, 38 proti, zamieta sa. Druhá časť a tá sa, ako som povedal, e, vybavila. Peťka v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Teraz ústnou pozmeňujúcou poznámkou na doplnenie. Kto je proti? Elektronicky, poprosím vás. Ide o ústnu pozmenujúcu poznámku. O nej iba hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Ďakujem vám. Príjima sa. Pán Ody, otázka k, k rokovaniu. Pán predseda, prepačte, ale podľa mňa sme nepredložili na hlasovanie pozmienujúci návrh číslo 4. Ďakujem, bola to moja chyba. Urobím ešte druhú časť peťky. Ospravedlňujem sa. Druhá časť peťky. Peťka sa vlastne vybavila a vraciame sa teraz k štyrke. Poprosím vás o ospravedlnenie. To je ten jediný, ktorý je len vo francúzštine. Ak mi teda dovolíte, mal by byť predložený úst, vlastne by sa pretlmočil. Tak by to mohlo ísť. Námietka z pléna? Good. Um. Herr Bütikofer, darf ich Sie noch mal bitten, darum Pán Bütikofer, zamyslite sa prosím nad tým, čo chcete povedať. Pán predseda, tento e, pozmeňujúci návrh mne ako e, e, spravodajcovi vôbec nemám k dispozícii a dohoda bola, že všetky tie pozmeňujúce návrhy budú v dispozícii v angličtine a francúzštine. Nie som taký silný, aby som tomu vôbec porozumel navrhovateľ mal možnosť sa so mnou spojiť, neurobil to a preto nerozumiem, prečo by som teraz mal hlasovať o niečom, čo dostaneme vlastne k dispozícii len ad hoc. Ako, ako si môžeme zmyslplne k tomu vytvoriť názor, keď k tomu pristupujeme takto? Also, äh, mein Vorschlag war ja, ob wir den... Môj návrh bol ten, že to budeme ponímať ako ústnu pozmeňujúcu poznámku a vlastne tlmočníci ju preložia. Ak je to v rozpore s vašim názorom, je mi to jasné. Um Takto som sa snažil nájsť e, zmysluplné riešenie. Pán, Herla, pán Langen má slovo. Michael, ah, wenn man sich hier Ďakujem. Ak sa tu zhodneme na angličtine, a ak nie je tu povolené, vlastne by sa návrh pretlmočil, tak ja tu prichádzam s návrhom a toto právo má každý, aby sme preušili na tomto mieste hlasovanie a zabezpečili do budúcnosti, aby sme mali k dispozícii všetky jazykové verzie. Pán Ody? Sí. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať e, k tejto téme sa ospravedlňujem, chcela som sa stretnúť s spravodajcom, ale mali sme veľa stretnutí v francúzskej delegácie, nemohol som to urobiť. Mám návrh, pán predseda, ak naši kolegovia budú akceptovať to, že zvážia tento pozmeňujúci návrh, tak e, máme tlmočenie každý e, má, teda môže sa vyjadriť vo, svojom, vo svojej materčine a môžeme takto postupovať v hlasovaní. Sì, io sono concorde con quanto ha appena espresso il collega francese Súhlasím s tým, čo povedal náš francúzsky kolega. Pán Čičester. Ďakujem, pán predseda. A, áno, budeme sa držať minulosti. V takýchto prípadoch e, tento návrh mal byť považovaný za ústny návrh a tým, že sa, to, že sa to prečítalo a že sa to pretlmočilo cez kabiny, tak by sa to dalo považovať e, za poskytnuté vo všetkých jazykoch. Čiže držme sa tohto. Herr Bütikofer nochmal. Ešte raz pán Bütikofer. Čo sa týka mojich znalostí rokovacieho poriadku, tak je tam uvedené, že každý člen výboru môže byť proti takémuto ústnemu pozmeňovacímu návrhu, teda proti tomu postupu, tak toto myslím. Pán Langen, počkajte chvíľku. Ja som ochotný túto výhradu stiahnuť, keďže sa mi ospravedlnil návrhovateľ za, za ten svoj postup. Ďakujem pekne, pokračujem, pán predseda. Pán Ody, chceli by ste predniesť po francúzsky váš návrh? Ak by sa to dalo, poprosím vás pomaly, aby nám to tlmočníci mohli pretlmočiť a potom máme všetci šancu si to vypočuť a budeme mať možnosť hlasovať vopred. Ďakujem pekne, sme sa na tom zhodli. Nech sa páči, pán Ody. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať kolegom za to, že nám eh, vyšli takto v ústredy Komisia prijala holistický a globálny prístup preto, aby Európa sa dostala na e, cestu zdravej ekonomiku a na cestu rastu, zamestnanosti a inteligentného riadenia, zabezpečiť, aby všetky kľúčové politiky prispeli k týmto cieľom. Vyzývame komisiu, aby vyjadrila a zaviazala sa s parlamentom o disku, e, diskutovať o efektívnosti politiky hospodárskej súťaže a antitrastová súčasná politika založená na princípoch veľmi vysokých pokút, e, vypočítaných podľa obratu, bez toho, že by sa bral do úvahy výsledok podnik, aby to bolo priradené k cieľom a vyhli sme sa rizikám oslabenia alebo dokonca rizikám, že európske firmy vymiznú a to bude na úkor zamestnanosti. kladíme kladieme si otázku, či uplatnenie pokút by nemalo byť oddelené medzi zodpovednými osobami za správanie sa ktoré je škodlivé a podniky samotné so svojimi dodávateľmi a zamestnancami, tí by nemali by byť obeťami takéhoto nekorektného správania sa. Ďakujem pekne za pretlmočenie. Všetci kolegovia mali možnosť si to vypočuť. Je tu nejaká doplňujúca otázka? Nie, takže môžeme hlasovať. Kto súhlasí s návrhom číslo 4? Kto je proti? Tým pádom je ten návrh zamietnutý. Ďakujem pekne. A teraz návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Sedmička. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 8. Prvá časť. Za Proti? Držali sa? Schválené. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 10. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11. Za? Proti? Zdržali sa schválené. 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 14 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Sieben. Sieben, uh, first part. Sedem, prvá časť. Kto je za? Paragraf 7. Odsek 7. Originálny text, prvá časť, za, proti, zdržali sa. No, verme si to radšej. Takže hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Schválené. 17 takže ten návrh odpadá a tým pádom sa dostaneme 18. Za, proti, držali sa. Zamietnuté, ďakujem pekne. A teraz hlasujem o celkovom návrhu. Za. Aha, dobre, dobre, tak hlasujeme elektronicky, to bude asi lepšie. Takže hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím. EPP zu viel. Jedného člena za EPP tu máme navyše. Dobre, ďakujem pekne za pochopenie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalšie hlasovanie, teda ešte gratulujem. A teraz ďalšie hlasovanie, správa Valean. Toto je trošku komplikovanejšie. Musíme dať pozor, aby sme tu nepoplietli poradie. Bude tu veľa ústnych pozmeňujúcich návrhov. Poprosím vás o spoluprácu. Takže Začneme. Návrh 27. 27, 28 a ústny pozmeňujúci návrh. Kto súhlasí, poprosím, aby zdvihol ruku. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz kompromis 1. Kto je za? Proti Zdržali sa? Schválené. Pán predseda, prepačte. Ja som požiadala o slovo predtým, ako sme začali hlasovať, vy ste ma nevideli. Ja by som chcela povedať, že pozmeňujúci návrh číslo 50 nie je súčasťou kompromisného návrhu číslo 1. Amendment 50 is not included in the... Takže 50 nie je súčasťou kompromisu. Chcela by som, aby ste boli o tomto informovaní. Dobre, pani Tikau, ten problém, ktorý tu máme, je, že spravodajca a politické skupiny, ak sa nemýlim všetky politické skupiny, z tohoto spravili kompromis a tým pádom ja to nemôžem zmeniť. To znamená, že ak to všetci uznávajú za kompromis, tak bohužiaľ vy si to musíte prejsť s vašou politickou skupinou. Nemôžem spraviť nič iné. Nemôžem to zmeniť. Pani Valéan? Well, uh, amendment 15 is not covered by the, uh, the compromise. Čo sa týka 50 nie, nie je pokrytá pozmeňovacím návrhom, ale spadá pod neho. Toto je môj názor. Also, ähm, das sind manchmal Probleme, Frau Tikau. Ich habe solche Fälle. Pani Tikau, áno, niekedy dochádza k takýmto problémom. Ja som to už zažil. Je dôležité sa pozrieť detailne, ale teraz žiaľ nemôžeme konať ináč, lebo s tým súhlasili všetky politické skupiny. Možno, že na pléne by ste to mohli otvoriť. Takže kompromis 1 je tým vybavený, kompromis 2, kto si to je za? Proti. Držali sa. Takže schválené. A tým pádom 54 za, proti, stržali sa, schválené. 55 je tu ústny pozmeňovací návrh, respektíve to je hlasuje sa unblock aj s kompromisom návrhom 4. Takže 54 plus pozmeňovací návrh a plus kompromis 4. Kto s tým súhlasí? Ďakujem pekne proti. Zdržali sa. Schválené. 56. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 57 za. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 3. Je tu ústny pozmeňací návrh k 82. Kto s tým súhlasí? Kto je proti? Zdržali sa, schválené. Dobre, ďalšie odpadajú. Teraz 11. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 66. Za? Takže teraz 65-ka. Nie, opravuje sa pán predseda. 63-ka. Tie návrhy predtým boli stiahnuté. Takže 63-ka, autor Gierek. O tomto hlasujeme, kto je za. Proti. Držali sa. Schválené. 65 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 66 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 3. 3 bis. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 69. Za? Proti? Overme si to radšej. 69 si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Takže schválené. 70. To je, e, to je lingvistická úprava, tým je to vyriešené. Teraz 71. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz 72, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Odsúhlasené. Teraz 73. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 74 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 75 a 76 identické návrhy. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 77 a 78. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, drželi sa, schválené. 79 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší návrh je stiahnutý a teraz 80 tam je druhá časť s ústnym návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 13 za, proti, zdržali sa, schválené 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz NV, pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 14 a NV3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. NV4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. NV5. Kto je za? Proti? Overme si to. Takže hovoríme si NV5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 85, kto je za? Proti? Ešte raz radšej. Takže 85, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 86 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 88 a 90 unblock, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, en blok, s ústnym pozmeňujúcim návrhom k 91. To je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 18. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. NB6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 95 za, proti, Zdrželi sa, schválené. 20 za, proti, Zdrželi sa, schválené. 96 za, proti, Zdrželi sa, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 99 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. To je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz 101. Je tam ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Overme si to. Takže otváram hlasovanie. Končím. Takže schválne. Kompromis 7. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 105 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz 22, 22 kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 108 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 109 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz 110 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 112 za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to verme, takže 112 si veríme. Otváram hlasovanie. Končím. Nefungovalo vám zariadenie? Aha, aha, jeden to bol navyše. Mhm. Takže boli ste proti? No, dobre, ale aj tak to nevadí, lebo 29 za, 23 proti, takže odsúhlasené. To bola 112 a teraz 113, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnuté, 114 za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. 115 za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. 116 za proti, zdržali sa, schválené 117 za, proti, zdržali sa, schválené 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa, schválené 119 za, proti, zdržali sa, schválené 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 122, ústny pozmeňujúci návrh, Sú, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 123 za, proti, zdržali sa, schválené 26 za, Proti? Zdrželi sa schválne. Kompromis osmička za. Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 126 za. Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 127 za. Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 128 za. Proti? 128 si ešte preveríme elektronicky. Dohlasujte. No. Uh, Príjima sa. 129. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 130 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 131 v dvoch častiach. Prvá z nich za, dru, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť. Prvú časť ešte preverme. Hlasujme prosím elektronicky. Dohlasujte. Prijíma sa druhá časť. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sedmička z Envy, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. A teraz, teraz až 136 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 134 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 135 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 129 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 130, je zbytočná a teraz máme jednotku, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ústna poznámka k 31, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? To preveríme. Hlasujte prosím o 31. Končím hlasovanie. Nepríjima sa. 32, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 33, kto je za? A vypadáva. 33, kto je za? Proti, Zdržal sa niekto? Preveríme. Hlasujte o 34. E, Končím hlasovanie. Prijíma sa. 34 je prijatá, teraz 35 a po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť. Kto je za, proti? To si preveríme. Menovite druhú časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Tiež sa to prijíma. 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Príjima sa nv jednotka za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. U 37 po častiach, najprv prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť bola stiahnutá. Dvojka, teraz druhá, pozmeňujúci návrh dvojka, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz 39, prvá časť. To je za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť bola stiahnutá. Kompromisný návrh desina. To je za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Peťka teraz. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 42 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Klod Turmes sa hlási. hlasovanie, e, za, e, pokiaľ ide, či sme hlasovali v úvodnom ustanovení 14a. Je to v kompromise. Nummer 45. 45. K. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 46 za. Proti Zdržal sa niekto? Výjmané. 47 e, je už pokrytá. A teraz môžeme hlasovať o celku, a to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Výsledok prijaté. Gratulujeme. A teraz e, legislatívne uznesenie. Ešte raz elektronicky. Končím hlasovanie. Výsledok. Rovnaký výsledok. Vybavené. A tým sa dostávame k otázke Európeány. Je to problematika kolegu e, Enciu. Hlasujeme o dvojke. Kto je za dvojku? Proti? Kto je ešte raz za dvojku? Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Trojka za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. štyri za. Proti. Prijíma sa. 5 za. Ústna pozmenujúca poznámka. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť šestky. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Sedmička. Pán Cukalas dáva k tomu ústnu pozmeňujúcu poznámku za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Osmička za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Devina. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 10 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 11 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 14 s ústnym za, proti, Zdržal sa niekto, príjima sa. 15 bola stiahnutá, 16 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 17 s ústnym pozmenením za, proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 18 za, proti. Zdržal sa niekto Príjima sa 19 po častiach, prvá časť, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 22 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 23 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 24 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 25 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 26 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 27 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 1 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Je tu žiadosť zelených, aby prvá časť šestky eh, podliehala predsa len hlasovaniu Predtým ste sa zhodli, že nebudeme hlasovať, že to vypadne ak v prípade prijatia 4 a 5, ale teraz na tom trvajú. Tak to spravme. Musíte sa, prosím, skupiny dohodnúť na tom, ako sa s tým vysporiadať. Teda v rozpore s hlasovacím zoznamom hlasujeme o prvej časti šestky. Kto je za? Proti. Mnohí nehlasovali, môžeme to e, elektronicky urobiť ešte raz. Prvá časť šestky. Čo? Problém? Môžete nám prosím znova vysvetliť, o čom ideme hlasovať? Prvá časť šestky. Tu bola dohoda taká medzi skupinami, že je to vlastne už pokryté. Ide o zlepšené manažovanie. Bolo to považované za vybavené v prípade prijatia 4 a 5. Teraz však zelení žiadajú o tom predsa len hlasovať. Je vám to teraz jasné? Ide o to, či tam zakomponovať zlepšené manažovanie. Elektronicky? Za, proti, alebo či sa zdržujete? Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Záverečné hlasovanie teraz, a to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Výborný výsledok. Gratulujem. Dobrý kus práce. Ďalšie hlasovanie sa týka e, dôležitej problematiky inštalácie Európskeho teleskopu. Je nikto proti? Všetci sú za. Výborná práca, práca správodajcov. Ďalší dôležitý bod, a to je hlasovanie. Téma Tošenovsky, to dnes bolo na programe. Môžeme hlasovať teda kompromisnom návrhu pozmeňujúcom jednotke. Kto je za, za tento kompromis? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis dvojka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjima sa. 27. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijíma sa. Trojka za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Mnohé časti sú bezpredmetné. 28, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa devina za. Zdržal sa niekto proti. Príjima sa. Jedenástka za. Proti. Ešte raz jedenástka za. Jedenástka predsa len. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Trojka je vlastne bezpredmetná. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, prí, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A tým sa dostávame k celkovému hlasovaniu, kto je za celý text Kto je teda poz, pozmenenému textu? Kto je za pozmenený text? Text pozmenujúci návrhov. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Veľkou väčšinou prijaté. Nebudeme hlasovať o znení e, legislatívneho uznesenia, pretože ešte sa bude rokovať a tým pádom aj tento bod je vybavený. Tým sme vybavili všetko hlasovanie. Môžete tu však naďalej zostať, pretože ďalej diskutujeme menovite bod 9 našeho programu Nová digitálna agenda, nový digitálny program pre Európu. Podklady pre rozpravu sú jasné. Chceme dnes poprvýkrát vymieňať názory pani spravodajkyňa, pani Del Castillo je tu a jej ako prvej by som rád udelil slovo, ale bol by som vám veľmi povďačný súčasne, kolegyne, kolegovia, keby ste teraz mali nejaké veľmi súrne rozhovory. Vonku je veľmi veľa miesta. Po druhé, please. Mohli by ste, prosím, byť tichšie. Musíme pokračovať v rozprave. A teraz dám slovo teda pani Del Castillo. Chcem privítať pána Kola Santiho ako pre zástupcu skupín. Počkáme ešte minútku, pretože odchádzanie je zložité. Why is it so complicated to go out? V čom je taký problém v tom odchádzaní? Rýchlo, prosím, odíďte. Ja, meine Damen und Herren, ich habe erstens äh, Wortmeldungen. Dámy a páni, chcete vystúpiť? Takže ako najprv vystúpi spravodajkne pani Del Castillo, nech sa páči. Presidente, eh, muchas gracias. Eh, en este tramo final de la mañana del... Eh, Vážený pán predseda, ďakujem pekne. tomto neskorom dopoludní tu máme príležitosť na prvú výmenu názorov o digitálnom programe, ktorý parlament požadoval od komisie pôvodne, e, aby teda vypracovala správu. Ja som spravodajkyňa. Hlavný cieľ, ktorý som si stanovila, je, aby v primeranom čase, teda pred tým, ako komisia predloží svoje dokumenty k digitálnemu programu pre Európu, aby Európsky parlament vyjadril svoje stanovisko komisia a rada a členské krajiny všeobecne by mali byť e, schopné vypočuť si názor Európskeho parlamentu, keď e, teda príjmeme definitívne stanovisko medzi nami na túto tému. Nemyslím si, že to bude trvať veľmi dlho. Všetci vieme, ako kľúčovo dôležité sú e, ICT Každý aspekt nášho života, spoločnosti a hospodárstva je ovplyvnený ICT a teda sme ešte stále na začiatku, dalo by sa to povedať, digitálneho veku a sú tu dve možnosti, ako to riešiť, umožniť veciam, aby sa vyvíjali e, bežným rytmom, e, tak ako zvyčajne a alebo by sme to mohli sa pokúsiť urýchliť tento prechod na digitálny vek. To by nebolo jednoduché, pretože budeme proti tomuto presunu paradigm a išli by sme úplne iným smerom v, v komunikácii. Druhá vec boli vždy také tie bežné kopie veci, pracovanie s atomami a bytmi a teda myšlienka oddelenia ľudských bytostí od hmatateľných, hmatateľného sveta by bola dôležitou fázou v tomto všetkom. Komisia, rada, členské krajiny, akékoľvek fórum, ktoré existuje, musí o tejto veci hovoriť o digitálnom programe, ako prejsť e, ten, tú, tú míľu navyše, aby sme prišli so sériou opatrení, ktoré budú špecificky určené na to, aby sme e, aby sme sprevádzali tie kroky, ktoré musíme urobiť, aby e, Európa pokročila v digitálnej oblasti, ak máme prísť s vetou, ktorá by mala ovplyvniť digitálny program, tak je to práve táto veta séria krokov zameraných na dosiahnutie určitých cieľov s určitými špecifickými programami a aspektami, ktoré budú um, sprevádzať tieto programy, teda mať maximálnu výhodu z toho, čo nám ponúka digitálna revolúcia, pretože inak, ak nevyužijeme túto výhodu, tak budeme ďaleko za ostatnými e, veľkými geopolitickými oblastiami sveta, ktoré už teraz e, napredujú veľkou rýchlosťou do digitálnej budúcnosti. Takže e, dnes, kolegovia, vám ponúkam 2.15 digitálny program, ktorý, ak teda máte pred sebou tento dokument, kolegovia, je to e, virtuálna špirála, je to na konci tohto dokumentu. Ak sa pozriete na koniec, tak uvidíte, že o čom hovorím. T takéto jadro tejto špirály je osoba, teda bytosť, občan, spotrebiteľ, ľudia, osoby, ktoré potrebujú primerané e, schopnosti alebo kompetencie, ako to tu ja nazývam. E, Potrebujú tiež prístup, e, rýchly prístup a tiež potrebujú mať určité práva, ktoré e, ochránia a zaručia ich prístup, ale tiež im e, dajú záruku a dôveru v, systému, v systém, aby mohli fungovať v novom digitálnom prostredí. Potom budú tu série aspektov, ktoré sú kľúčové, ak chceme skutočne vytvoriť digitálnu spoločnosť v Európe. Ďal, ďalší prvok je jednotný, ale jednotný digitálny trh, otvorený jednotný trh, kde konkurencieschopnosť je kľúčová Vyžaduje si to príležitosti a možnosti, pokiaľ ide o tovary a služby pre našich občanov. Títo musia mať eh, slobodu voľby. A potom to už bude na podnikoch, aby sa toto zaručilo, pretože inak by sme stratili na svetovom trhu teda v prípade, že by sme neboli schopní byť, e, ak by sme neboli konkurencie schopní doma, to nám umožní rozvíjať hospodárstvo, e, keďže máme 500 miliónov potenciálnych klientov v Európe. Potom ešte ďalej je tu konečná alebo taká záverečná časť tejto špirály, spoločnosť ako celá a je to pokryté výrazom prosperita. Takže globálne všetky tie e, veci, ktoré som spomenula, potrebujeme e, podporovať výskum a vývoj, excelentnosť. E, to bude znamenať, že Našim podnikom hm, dáme možnosť väčšej produktívnej kapacity. Z digitálneho hľadiska je to jasné, pokiaľ ide o mňa, že malé a stredné podniky, ktoré sú súčasťou celej tej osnovy, budú mať veľmi dôležitú úlohu, ktoré budú v tejto oblasti zohrávať. Kroky zamerané na podporu digitálneho programu v týchto spoločnostiach by boli veľmi dôležité, ak máme e, využiť tieto zdroje. Ak to neurobíme, tak neurobíme pokrok. Toto je taká, taká prierezová idea v e, tom mojom prístupe a v celej tej špirále sú ďalšie ešte prvky, ktoré si myslím, že sú nevyhnutné, ak má digitálny rozvoj e, naozaj e, sa uskutočniť. Hovorím o politickom vodcovstve, na jednej strane a toto má dve úrovne. Digitálny program. Musí byť ošetrený v rozličných štruktúrách e, v Európe, ktorá je e, politickou spoločnosťou. Mám na mysli miestne, regionálne, národné a európsku úroveň tak aby tieto ciele boli vo vlastníctve v úvodzovkách všetkými e, zložkami politického vodcovstva. Ak nie, tak bude veľmi ťažké uskutočniť alebo dosiahnuť plný rozvoj. E, vysoký profil, to je tiež dôležité. Preto si myslím, že potrebujeme sériu rozhodnutí. Minimálne každý rok budeme eh, musieť sa venovať digitálnemu programu v rámci jedného týždňa a nadväzne komisia môže ešte zabezpečiť to, že sa budú dosahovať ciele a digitálny program bude sa formovať a členské krajiny budú pracovať eh, konsenzuálne španielské predsedníctvo odovzdá ďalšiemu predsedníctvu túto agendu a potom tam bude taký hladký priebeh. Sú tu tiež e, niektoré úplne nevyhnutné prvky. Najskôr ľudia. V takejto revolúcii buď dáte ľuďom právomoci, nielen v ich schopnostiach, e, ich znalostiach, ale aj nasadenia ich týchto schopností budú musieť poznať veci, ale budú ich musieť aj použiť a využívať tieto znalosti. Preto potrebujeme vysokorýchlostný prístup. Každý potrebuje mať možnosť plne využiť e, príležitosti digitálnej revolúcie. Digitálna spoločnosť sa už začala formovať. Nie je to revolúcia, ktorá by sa dala porovnať treba s priemyselnou revolúciou, pretože na konci tohto procesu čo sa žiadalo od niektorých vrstiev spoločnosti, to bolo niečo iné. bola tu predominantná úloha elity v tom prechode, pokiaľ ide o prechod do priemyselnej spoločnosti. V tomto druhu revolúcie, teda v digitálnej revolúcii, potrebujeme každého. Inak eh, skutočný rozvoj digitálnej spoločnosti by mm, nebol plnohodnotný. Toto je teda kľúčové. Tento jednotný digitálny trh je otvorený digitálny trh a toto je kľúčové, ako aj kľúčová úloha výskumu a vývoja. Len na záver, pán predseda, som sa snažila definovať e, niektoré vrstvy, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité. Ich 10, každá z nich je vykreslená ako zásadný politický cieľ a sú tu tiež politické programy na dosiahnutie politických cieľov. Máme tu ešte, mám tu ešte tri záverečné body. E, najskôr dôležitosť, ktorú prikladám aplikácii a rozvoju novej e, telekomunikačnej legislatívy, ktorá e, len nedávno bola prijatá buď uplatníme, ale budeme to aplikovať eh, konzistentne a rýchlo, alebo budeme len mrhať časom, pretože nedokážeme, nebudeme schopní reagovať na tieto veľmi reálne a veľmi dôležité potreby. Ak len 7 internetových transakcií je cezhraničných, v súčasnosti. Nebudem vás nudiť všetkými číslami, ktoré mám, ale telekomunikačný balíček sa musí uplatňovať a implementovať rýchlo a konzistentne vo všetkých členských krajinách, preto národné regulačné orgány a Európska rada národných regulačných orgánov bola vytvorená a preto má aj kľúčovú úlohu. E, Balík už hovorí o centrálnej úlohe, ktorú bude, budú tieto orgány zohrávať a preto je nevyhnutné v tomto pokračovať. Myslím si, že ďalším dôležitým prvkom je to, že keď e, a to sa vstýka aj iných oblastí a nielen digitálneho programu, že keď tam bude nejaká nadväznosť a komisia sa snaží o kontrolu dosahovania cieľov, musíme mať určitý e, register, e, transparentnosť, podľa ktorej budeme vedieť, kto aký cieľ dosahuje alebo dosiahol, pretože inak nebudeme vedieť, čo sa skutočne deje. Nechcem hovoriť príliš dlho, pán predseda, dovolte mi len povedať ešte jeden úplne záverečný komentár, príspevky, ktoré kolegovia robia a predpokladám, že v tom budú pokračovať. Je to kolektívna snaha, pokiaľ ide o mňa a spoločne vypracujeme záverečnú verziu. Tento dokument, tento návrh digitálneho programu zo strany celého parlamentu, ja teda v to dúfam, nie je o znovu otváraní telekomunikačného balíka alebo jeho prevysvetlení. Ide o to, že niektorí kolegovia, a ja to chápem, by chceli predkladať eh, pozmenujúce návrhy idúce týmto smerom, ale tomuto musíme odolať, pretože by, na, by to neviedlo nikam. Toto pokušenie využiť túto správu na to, aby sme eh, znovu eh, nastolili takéto prvky v našej diskusii, to by celý proces veľmi predlžilo a je to v telekomunikačnom balíku a nemalo by to význam. Keďže teraz už tento balík máme a my musíme zabezpečiť jeho primeranú implementáciu, takže žiadame kolegov, alebo požiadali sme ich, aby v prípade, že chcú niečím prispieť, niečím efektívnym, snažím sa, aby tento dokument mal primeranú štruktúru, tak eh, vyhnime sa retorike a dávame, dávajme tam len to konkrétne, vysvetlíme, ako veci vyzerajú. čo mu sa musíme bezpodmienečne vyhnúť, je znovu otváranie alebo opätovné otváranie toho, čo už je obsiahnuté v telekomunikačnom balíku. niektorým ľuďom sa tento balík páči, niektorým nie, je to tam, musíme sa s tým vyrovnať. A chcem požiadať o račnícky čas na konci diskusie. Pán predseda, ďakujem. Ďakujem pekne za, toto, za tento dôležitý úvod. Vieme teraz, o čo pôjde v diskusii. Máme tu asi desiatich rečníkov, ktorí sa prihlásili a bol by som všetkým kolegom vďačný, keď sme sa snažili dodržať určitý čas. To znamená, že pustíme si tu hodiny, aby sme videli, dokoľko bude hovoriť ako prvý. Dostane slovo pán Hökmark. Much, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajkni za to, že vlastne pripravila túto diskusiu a za to, že naznačila, aké sú línie v tejto novej digitálnej agende. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú môžeme spraviť. Chcel by som sa zamerať na určité perspektívy, ktoré sú dôležité, keď spravíme teraz ten ďalší krok. Jedna z nich je tá zásadná zmena, ktorá nastala po kríze. Hovorilo sa, že čo sa týka Európy a USA, že to bolo také, také dedictvo, že by sme viedli túto digitálnu agendu a že Európa bola z globálneho hľadiska najvýznamnejším aktérom. Prečo sa týkalo samotných čísel trhu, zaznamenali sme veľký, ro, veľký rozdiel. Čína a India veľmi rýchlo rastú a stávajú sa obrovskými trhmi. Dnes vlastne vidíme, že tí najväčší telekomunikační operátori sú buď z Indie alebo z Číny. Samozrejme, toto úplne mení situáciu, čo sa týka rozvoja nových technológií a čo sa týka trhov. Z tohoto hľadiska nesmieme zabudnúť, že v Európskej únii je najvyššia miera penetrácia využívania týchto technológií. Toto je predovšetkým v tej časti únii, kde sme mali väčšiu otvorenosť a kde sme mali väčšiu hospodárskú súťaž. Toto je tiež dôležitá vec, na ktorú nesmieme zabudnúť. A spomenula to aj spravodajkynia. Je nevyhnutné implementovať telekomunika- telekomunikačný balíček a to bude zásadné, aby sme si udržali líderstvo. Chcel by som sa zamerať na tri body. Nadviažem na to, čo vlastne bolo povedané. Myslím si, že sú tu tri body, kde musíme postupovať eh, viac, lepšie ako v minulosti. Je to digitálna dividenda, Musíme si povedať, ako ju využijeme v Európe. Nede iba o členské štáty, ale európsky kontext. Toto bude veľmi zásadné, aby sme sa rozvíjali rýchlejšie ako iné regióny sveta. A myslím si, že musíme zatlačiť na členské štáty a jednotlivé inštitúcie, aby sa čo najlepšie využila digitálna, digitálna dividenda. Aby sme to mali nové služby v tých oblastiach, kde sa to spektrum najlepšie rozvíja a využíva. To bola prvá vec. Druhá vec. Elektronický obchod. E-trade. Toto je určitá vec, kde musíme prepojiť digitálny rozvoj s ostatnými oblastiami, kde musí byť určité prepojenie s tou reálnou ekonomikou. Myslím si, že mali sa snažiť implementovať to, aby sme tam mali nejaké kontaktné miesta, ktoré sa týkajú DPH, aby interneto, obchodovanie na internete bolo jednoduchšie pre malé a stredné podniky, ale aj pre našich spotrebiteľov. Musíme zabezpečiť, aby tam neboli nejaké byrokratické prekážky, ktoré tam máme dnes, predovšetkým pri cezhraničných elektronických e, nákupoch. Toto musí byť na našom programe s ďalšími vecami, aby tento digitálny rozvoj bol konzistentný, aby e, kopíroval rozvoj vnútorného trhu. A po tretie, čo sa týka investícií do nových technológií. Myslím si, že by sme tie investície, ktoré prebiehajú, mali využiť, mali z nich posilniť a mali by sme sa zamerať aj na verejné investície. Lebo vieme, že ináč by nedošlo k týmto investíciám. Dôležité je, aby čo najviac ľudí využívalo tieto digitálne možnosti. Na druhej strane musíme spraviť ale aj to, aby sme zabezpečili, že keď investujeme, tak musíme sa snažiť investovať najmodernejších, najpokrokovejších technológií. To je taký filozofický prístup, samozrejme, ako by sa rozvíjala digitálna spoločnosť. Dôležité je mať široké využívanie týchto digitálnych možností, širokopásmom internet a tak ďalej. Musíme byť lídrami a zároveň musíme zabezpečiť, aby čo najviac ľudí u nás využívalo internet. Musíme byť dostatočne rýchli, ak nebudeme rýchli, tak nás ostatní predbehnú už na základe tých spomínaných počtov. Sa chcem poďakovať e, spravodajkyni za prípravu a už sa teším na diskusiu, ktorú budeme viesť, aby sme sa zamerali e, na ďalší rozvoj Európskej digitálnej agendy. Ďakujem pekne. Teraz kolega Cukalas. Ďakujem,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 poblahoželal pani Kaste návrhu správy, ktorá do veľkej miery odzrkadľuje význam rozvoju digitálnych technológií. Sú tu tiež ambiciozne ciele na budúce roky. Dôležité je, že do centra rozvoja e, týchto technológií dáva európskych občanov. Bude tu aj európsky komisár, ktorý bude mať na starosti len túto tematiku a Európa teda môže v budúcnosti vstúpiť na túto digitálnu arénu. Rád by som podporil niekoľko kľúčových aspektov v správe pani De Castillo. V prvom rade zavedenie špecifických parametrov na väčšiu absorpciu digitalizácie. To by sa dalo zabezpečiť lepším prostredím pre hospodárskú súťaž. Je jasné, že máme vyššiu mieru tejto súťaže e, a vtedy majú občania prístup k lepšiemu a lacnejšiemu a rýchlejšiemu internetu. Treba vytvoriť podmienky na lepšie sa služby poskytované internetom. A tu treba naozaj myslieť na vytváranie dobrého dynamického trhu tovarov a služieb na internete. Tiež musíme školiť každého Európána, aby vedel používať digitálne technológie. Sú tu aj kľúčové aspekty, ktoré by som vyzdvihol, ktoré by podľa mňa mohol parlament využiť na aktívne zapájanie sa. Poprvé, Digitálne technológie sú dobré len keď zabezpečia lepšiu kvalitu života a práce európskych občanov. A tu centrálnym prvkom, e, tu je práve tento centrálny e, bod veľmi dôležitý. Každodenný život môžeme novými technológiami obohatiť, ale nesmieme dovoliť, aby tu bol nový, novodobý rozkol, digitálna medzera preto je osobitne dôležité pomýšľať na princíp solidarity práve v kontexte digitálnych informácií a digitálnej spoločnosti. Tiež potom otázka, preto, prečo Európa v nových technológiách a produktoch zaostáva. Nesmieme ich len používať, ale aj vytvárať. A tu možno vidieť, že európsky trh je veľmi roztrieštený. Nie len to, je potrebné poskytovať viac stimulov pre univerzity a výskumné spoločnosti, ktoré spolupracujú na vytváranie nových európskych produktov, ktoré by sa mali predávať na európskom trhu. A po tretie, keď hovoríme o nových výrobkoch a technológiách, dostávame sa k problému obsahu internetu. K tomu nepoviem viac, jedno je však jasné. Európska únia tieto rozpravy nemôže odkladať. Musíme nájsť e, dlhodobé riešenie, ktoré naše spoločnosti budú akceptovať. A takýmto spôsobom prispejú k vytvoreniu nových e, produktov na internete. Nesmieme rozvoj internetu obmedziť. Musíme dať jasné odpovede, pokiaľ ide o reguláciu obsahu. To tiež znamená, že so, Sociálne normy sa musia na nové sociálne prostredie vzťahovať. No a potom tiež e, aspekt e, internetovej bezpečnosti. Európska únia musí byť oveľa aktívnejšia na medzinárodnom poli v boji proti e, počítačovej kriminalite. Musíme tiež vytvoriť európskeho koordinátora v oblasti bezpečnosti internetu. K tomu tiež už viac nepoviem, ale dodám, že digitálna Európa nie je možná bez naozaj bezpečného uh, cyberpriestoru a toto je veľmi dobre stvárnené vo výbor, v správe a dúfam, že výbor to aj ocení. Kolegyňa Valean je ďalšou rečníčkou. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem pani del Castillo poďakovať za množstvo zaujímavých myšlienok a konceptov obsiahnutých v tejto správe. Súhlasím s, no, s podstatnou väčšinou tých navrhovaných opatrení v budúc, pre budúce roky digitálnej spoločnosti, aby sa zabezpečila čo najširšia miera napojenia na širokopásmový internet, čo dá európskym občanom možnosť zúčastňovať sa na uh, tejto eh, technologickej revolúcii a dá ich do centra tohto eh, hnutia. Ďalšie aspekty, ktoré sú v iných eh, typoch legislatívy, napríklad v Internet Governance, by sa tu nemali len prekopírovať a zopakovať. Mám zo pár otázok a zo pár problémov, ktoré by som si chcela vyjasniť. Som tak trochu skeptická, či e, ten stanovený rok je dobrým e, cieľom 2015 menovite možno, že 2020 ako dovršenie európskeho digitálneho trhu je lepším dátumom. Myslím si, že tie investície, ak sa udejú a urobí sa ten balíček, mohli by sme naozaj stihnúť 2015, ale tá dlhšia perspektíva do 2020 by nám umožnila urobiť aj strednodobú revíziu napríklad v tom období roku 2000, 2015. To by dávalo podľa mňa viac smysel. Myslím si, že ten uni- tradický univerzálny prístup e, k širokopásmemu pokrytiu by nám dal možnosť nájsť dynamickejšie, trhovo orientované riešenie. Napríklad dobre zameranú štátnu pomoc v kombinácii, dobrej kombinácii s hospodárskou súťažou, aby sa neskreslili tie stimuly. Ďalej potom príliš veľa sa tu kladie dôraz na hospodárskú súťaž v telekomunikačnej oblasti. Práve v, na trhu e, s pevnými linkami je potrebná väčšia miera e, hospodárskej súťaže, aby tie existujúce spoločnosti si nedržali väčšinu cash flow v tejto oblasti. Nedostatok skutočnej uh, hospodárskej súťaže, že je tu a, e, v uh, odseku 7 žiadosť o a priori ex ante o odstránenie súťaže v telekomunikačnej oblasti. Mne sa to zdá E, zmysluplnejší e, priestor pre e, spoločnosti, aby mohli podskytovať čo najlepšie služby občanom. Špecifické ustanovenia by mohli byť odstranené podľa mňa len vtedy, keď dobre funguje hospodárska súťaž. Mám tu ešte do, zo pár doplňujúcich tém, ktoré by ste mohli zapracovať. Tento digitálny program by mal podporovať dlhodobú, trvalo udržateľnú hospodárskú súťaž v oblasti vláknových infraštruktúr, ktoré by mali mať dostatočné stimuly na to, aby nadalej naďalej sem plynuli investície. V budúcich 50 rokoch budeme mať naozaj infraštruktúru, ktorá bude otvorená podporovať diverzitu, hospodárskú súťaž. Ďalej potom v oblasti pevných liniek je dôležité, aby E, sme si uvedomili, že operátori nemajú dostatočný e, rámec na investície, trh je fragmentovaný, aby sme naozaj e, k rýchlostným službám mohli poskytnúť univerzálny prístup. Dôležité je hovoriť o roamingových cenách, digitálnej dividende a tak ďalej. Odsek 4 správy podľa mňa dôraz by nemal byť na konkrétne bezdrôtové technológie ako 3G, ale skôr podpora e, bezdrôtového e, širokopásmového internetu všeobecne. Myslím si tiež spoločný konkurencieschopný trh by sa nemal opírať len o maloobchodnú oblasť, ale aj potreby spoločnosti treba zohľadniť. Či už sú malé alebo nadnárodné, by mali mať možnosť e, obstarávať a ponúkať konkurencieschopným spôsobom technológie. Spoločnosti v niektorých členských krajinách by mali mať rovnaký spravodlivý prístup k informačným sieťam ako iné členské krajiny. Predpovedá sa, že spoločnosti v budúcnosti budú vytvárať základnú úlohu pri podchodovaní, poskytovaní platformiem e, pri službách e, nové, nového obdobia. Tuto už ukončím svoje úvahy. Ďakujem pekne a teraz ako posledný s tým spravodajcom dostane slovo pán Lamberts. You, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Sme priemyselným výborom a preto by som chcel uh, um, hovoriť viac o priemysle. Keď sa pozrieme na trhy, tak v podstate máme infraštruktúru, a tu by som nás vyzývala, aby sme neboli zhovievaví, pretože v oblasti technológií Európa je nikde. Máme operátorov, prevádzkovateľov, veľkých poskytovateľov infraštruktúry, ale technológia, ktorú využívajú, nie je tá špičková. Keď sa pozrieme na aplikácie, tak vidím, pán Kolasanty nesúhlasí, ale globálni lídry nie sú Európania. Globálni lídry nie sú v Európe Možno, že mobilné technológie, Nokia inovuje niekoľko ďalších tiež, ale globálne toto nie sú európske technológie. Po druhé, keď sa pozrieme na aplikácie, ktoré sú skutočne tam, kde sa vytvárajú peniaze, tak vidíte, že e, väčšina softverov e, na tejto planéte nie je európska. Čiže e, ja by som začal tým, že nemôžeme byť zhovievaví, ak chceme vstúpiť na tieto trhy, tak musíme mať nejaký pocit, že to je naliehavá situácia a návrh správy, za ktorú ďakujem Pilar, za to, že poskytla ten prvý návrh. Ja mm, tu nevidím ten mm, pocit naliehavosti. Po druhé, kam smeruje trh? Keď sa pozriete na ICT, tak e, snažilo sa dosiahnuť jednu vec a síce e, produktivitu ľudských zdrojov. To je v podstate to, čo ICT dosiahlo za posledné ročia. No a, a taká červená niť pre trhy bude po energetickej produktivite a produktivite zdrojov a to sa dosiahne prostredníctvom aplikácií, nie e, v hardvere. Ten, tá bitka o hardware tá je stratená. E, pôjde o kultúru, e, šírenie kultúry a podobne a pôjde o nové možnosti, ako kolegyňa Valán povedala, e, a v starnúcej spoločnosti by sme sa mali byť schopní sústrediť na to, aby starí ľudia zostávali doma vo svojich spoločenstvách, nie umiestňovať starých ľudí do špeciálnych ústavov. Takže budúcnosť bude patriť tým, ktorí sa skutočne rozvíjajú v aplikáciách a znovu e, mám na to úplne len priemyselnú, pozriem sa na to z priemyselného hľadiska. Európa musí byť medzi inovátormi. Na to potrebujeme našu rýchlosť zvýšiť. Počul som mnohých kolegov, ktorí hovorili o hospodárskej súťaži, mali by sme mať otvorenejší trh. Ja s tým súhlasím, to je pravda, ale len otvorený trh bez akýchkoľvek stimulov a cieľov a verejných investícií do urýchlenia výskumu, e, ktoré nám umožnia dobiehať lídrov, tak bez toho sa nám to nepodarí a tu je paralela medzi e, Lisabonskou stratégiou a našou stratégiou 2010. Keď sa pozrieme na to, čo sa dosiahlo, tak tu je veľký priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o nás. A teda, ak hovoríme o právach užívateľov, pozmeňujúci návrh 138, tak tu sme sa snažili, aby nariadenia priemyselného trhu e, definovali to, čo, aké sú práva e, užívateľov internetu v Európe. Myslím si, že by sme tu mali mať e, komplexné práva pre užívateľov, spotrebiteľov internetu, kde by sa definovali práva prístupu, bezpečnostné práva a som, súhlasím s tým, čo ste povedali o bezpečnosti siete, ale tiež bezpečnosť na súkromie. Jeden príklad, ak chceme mať nízkouhlíkovú e, ekonomiku, tak jedna z vecí, o ktorej sa hovorili, sú inteligentná mobilita, v podstate e, pláca e, alebo spotrebiteľ je aj plácom, Vieme, že máme tu teda určité otázky, ktoré nie sú zodpovedané a chceme urýchliť prijatie týchto technológií a chcem, aby to verejnosť podporovala, tak musíme jasne e, komunikovať a mať jasné záruky, e, pokiaľ ide o súkromie, ale toto e, by malo byť ošetrené v Libe. Čo môžeme urobiť? Je mať ciele, ale nielen cieľ v ICT, tu mám na mysli napríklad zníženie emisí. Ak nebudeme mať ambiciozne ciele, tak e, to nepomôže európskemu priemyslu, aby bol vodcom a my chceme byť vodcom. Máme P7, máme FP8. Chcem, aby sme sa tu oveľa viacej sústredili. Máme tu regionálne fondy v Európskej únii, ktoré by mohli byť použité na urychlenie prechodu a je tam veľmi veľa dobrých prvkov v tejto správe, ale necítim alebo nesúhlasím s tým, že toto bude referencia, ktorú e, budú používať predstavitelia priemyslu. Necítim tú, tú naliehavosť, e, ktorá by mala byť oveľa konkrétnejšia a silnejšia. E, ale 2015 to je možno príliš skoro preto, aby Európa tu dosiahla nejaký rozdiel. Nemali by sme byť zhovievaví. ICT, mm, možno, že je tu niekoľko málo výnimiek ako Nokia, ale Európa je pozadu. Musíme byť oveľa rýchlejší, ak chceme dobehnúť tých lídrov. Srdečná vďaka. Teraz vystúpili všetci tieňoví spravodajcovia, ale kolegyne, kolegovia, každý bude hovoriť 7 minút, tak to nezvládneme teraz nemôžem nič iné spraviť, ako obmedziť rečničký čas na dve minúty, lebo máme ešte jeden bod na programe. Teraz pani Tikal a potom pani Kavalio a potom tak budem pokračovať ďalej. Pani Tikau, nech sa páči, máte slovo. You, I... Ďakujem pekne, pán predseda, ale myslím, že pani Figueredo je cieľovou, spra- cieľovou spravodajkyňou Možno by sme mohli dať slovo najskôr pánovi Figueredo, pretože ona je tieňovou spravodajkyňou. Samozrejme. Dobre, takže máte slovo. Ďakujem pekne za, to, za tento podnet. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, é verdade em relação ao grupo que aqui represento. Ehm, Ďakujem pekne. Ja by som sa samozrejme teraz chcel stiahovať na tento dokument. A nechcem nejako dlho hovoriť, preto sa chcem zamerať na tri dôležité body. Lebo ostatné veci boli povedané vlastne kolegami. Ja si myslím, že tá správa je vyvážená v mnohých oblastiach, ale aj napriek tomu, z môjho pohľadu, sú tam určité veci, ktorý bolo možné zlepšiť. Ten návrh samo sebe nie je zlý, ale je dôležité, aby sme predchádzali nejakému, nejakému novému vylúčeniu, nejaké novej exklúzii, aby sme nebránili rozvoju digitálnej oblasti. Vieme, že v tejto oblasti nastáva veľký rozvoj, toto je veľmi dôležité. A toto je veľmi dôležité pre všetkým aj v Európskom roku boja proti chudobe. Preto musíme mať také návrhy, ktoré sa zameriavajú na tie problémy, ktoré tu máme a musíme zabezpečiť, aby sme dosiahli čo najrychlejší rýchly pokrok. Ale samozrejme tá rýchlosť by nemala viesť nejakým väčším rozdielom a nevyváženosti a nejaké nejakej väčšej exklúzii. To sa týka tak e, členských štátov, ako aj sociálnych vrstiev, lebo sú tu veľké skupiny Európanov, ktorí majú problém e, s prístupom na internet. Toto všetko je veľmi dôležité, aby sa zamerali práve na tieto skupiny európskych obyvateľov. Napríklad digitálny rozvoj by mohol byť výborný spôsob, ako dosiahnuť Európu, ktorá bola sociálnejšia. Musíme sa zamerať pre všetkým na ľudí, ktorí sú postihnutí. Myslím si, že verejné investície sú dôležité práve v tejto oblasti. Potom je tu princíp solidarity, to je tiež veľmi dôležité. To je presne to, čo potrebujeme, aby sme prekonali tie rozdiely, ktoré tam máme v súčasnosti a aby sme zabránili tomu, aby sa ešte zhoršovali. V texte pani Del Castillo sú určité zmienky o tejto veci, ale myslím si, že je dôležité to ďalej rozvíjať. Je dôležité varovať ľudí pred tým, čo mohlo nastať. A potom v roku 2015, keď sa pozrieme späť, aby sme nepovedali, že to, čo sme spravili, to veci ešte zhoršilo, viedlo to k väčšej nerovnosti našej spoločnosti a zvýšilo to ešte tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Ochrana súkromia, to je niečo, čo, na čo sa kolegyňa zamerala veľmi správne. Pre všetkým sa to týka cyberkriminality, Myslím si, že môžeme ísť ešte ďalej, môžeme to ďalej rozpracovať, lebo sú tam skutočne obavy, čo sa týka e, budúceho rozvoja. Aj čo sa týka rozličných internetových služieb a obchodovania cez internet. Myslím si, že je dôležité vytvoriť istú mieru regulácie v tejto oblasti, ktorá by zabezpečila, aby nikto sa necítil vynechaný aby neboli vylúčené ani malé a stredné podniky, ani mikropodniky, aby sme nezabudli zároveň ani na našich spotrebiteľov. A už som spomínala, sú určité vrstvy nášho obyvateľstva, pre všetkým chudobnejší ľudia, starší ľudia, ktorí majú problémy, ako sa dostať týmto prospešným veciam, ktoré by sme z toho mohli vyťažiť. To znamená, že mohlo by to nastať zhoršenie a nie zlepšenie. Preto ja by som chcela predložiť návrhy, ktoré by to zlepšili. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som aj ja zablážovať pani správodajkyni a chcela by som e, vás požiadať o takú spoločnú úvahu o všetkom, čo sa dosiahlo až doteraz – um, akčný plán E 2010, kde sa nachádzame, aké boli dôvody preto, e, že sme nedosiahli 100%, dos- 100% naše ciele. Máme tu napríklad, alebo vieme napríklad, že Európsky plán pre hospodárskú obnovu vynakladá miliardu eur preto, aby sme do konca roku 2010 100% pokryli širokopásmové Ehm, širokopásmový internet v celej Európskej únii, teda čo sa urobilo, čo sa neurobilo, čo navrhujeme na rok 2000, do roku 2015. Po druhé, myslím si, že um, elektronické riadenie je veľmi dôležité a tu hovorím hlavne na interakciu medzi občanmi a úradmi elektronickou cestou. Uh, v, na verejných trhoch sa dosiahol veľký pokrok, elektronické platby, eh, elektronické zdravie. Vieme, čo, k čomu všetkému sa komisár Tajany zaviazal, aby tu boli elektronické faktúry i invoice, ale sú tu všetky eh, povinnosti vyplývajúce zo smernice o službách od roku od 1. januára 2010 e, by sme mali dbať na to, aby všetky dodávateľia služieb v Európe boli schopní e, poskytovať svoje služby elektronicky. To sa na nešťastie nepodarilo, pretože sú tu právne prekážky, napríklad dodávateľ e, služieb z Portugalska nemôže mm, sa ľahko dostať na verejný trh vo Francúzsku, na to musí získať e, mm, elektronický certifikát vo Francúzsku, takže je tu takýto druh prekážky e, alebo druhý prekážok, ktoré neboli odstránené. Po druhé, chcela by som hovoriť o potrebných aplikáciách pre informačné technológie, inteligentná sieť pre zjednodušenie energetickej efektívnosti, hlavne v oblasti budov, takže, taktiež inteligentné riešenie dopravy, jednotný um, letecký priestor, takisto letecká navigácia a elektronické registre pre uh, dopravných operátorov. Takže tu sa musí posilniť administratívna spolupráca medzi členskými krajinami a informačné technológie a komunikácie zohrávajú v tejto oblasti zásadnú úlohu. No a ešte e, posledná vec, bezpečnosť informačnej spoločnosti, potrebujeme ochranu e, kritických infraštruktúr a informačných technológií a komunikačných technológií. Toto je súčasťou tejto kritickej infraštruktúry a preto, aby sme získali dôveru občanov v informačné technológie, musíme zabezpečiť integritu údajov, disponibilitu údajov a ich autentičnosť. A možno pán Kolasanti by nám mal povedať niečo viac o Európskej službe vzájomného uznávania alebo teda elektronických podpisov. Ďakujem pekne. Danke sehr, Frau Cavaglio. You, like to... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať Pilar de Castillo za veľmi dobrú prácu, ktorú urobila a chcem počiarknúť len jednu vec. Ide o kompetencie. Pre mňa sú tu dve úrovne kompetencií. Všeobecné kompetencie občanov a potom tu máme e, veľmi vysoko kvalifikovaných ľudí, e, informatikov, inžinierov v oblasti telekomunikácií a toto nám v Európe chýba. Máme veľa mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale nie v tejto oblasti a teda odôvod naviac e, sú tu disponibilné miesta a mali by sme sem prilákať viacej študentov, pre oblasti e, informačných technológií a e, dôvod, prečo to tak je, dôvody sú dva. Tu je nízka e, úspešnosť v matematike a fyzike. Tu by sme mali stimulovať ľudí od veľmi útleho veku, aby sa zaujímalo matematiku a fyziku, aby neskôr sa mohli orientovať E, týmto smerom. Po druhé, väčšina obyvateľstva na, alebo väčšina študentov e, na univerzitách sú ženy a ženy všeobecne si menej často vyberajú takúto orientáciu, takže mali by sme mať tu propočné zastúpenie v počítačových technológiách, pokiaľ ide o e, ženy a mužov. Tiež by sme mohli prilákať viac vysoko kvalifikovaných ľudí z tretích krajín, napríklad e, ako to robí Kalifornia, ale tiež by potom tu máme ťažkosti v mnohých členských krajinách. E, tieto prekážky sú veľmi komplexné pre cudzincov, aby začali pracovať. Je tu veľká byrokracia spoločnosti, ktorá e, život komplikuje a teda takíto ľudia idú skôr do USA, nie do Európy. No a s tým je spojené, tak ako to odznelo, preto, aby sme mali vysoko kvalifikovaných ľudí, potrebujeme stimulovať viac výskum a to prepojenie medzi výskumom a podnikmi, teda akademickou obcov a podnikmi. Tu by sme mali, e, v tejto správe by mali byť tieto body trošku viacej zdôraznené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Weber. Pán Weber, ďakujem. Myslím si, že téma, ktorou sa, ktorá, ktorou sa zaoberá naša spravodajkyňa, je veľmi dobrá. Skutočne nejde len o taký nový skok priemyselnej spoločnosti. Ide o um, elektronickú Eh, digitálnu revolúciu a je to niečo ako vynajdenie tlače, eh, je to úplne iný spôsob práce, existencie, myslenia. To bude veľmi ovplyvnené a eh, to už od začiatku tejto digitálnej revolúcie, ktorá ide veľmi rýchlo a kapacita Európskej únie, aby bola na špičke tohto hnutia. Toto je rozhodujúce pre budúcnosť únie viac ako čokoľvek iné. Uh, a chcem vzdať hold kvalite vášho, vašej správy a toho rozsahu. Toto je najdôležitejšia otázka a pán Lambert to povedal. Je to otázka, kde už sme pozadu a tá medzera sa prehlbuje medzi USA, Japonskom a nami. Nemôžeme byť teda len v popredí tejto novej technologickej hranice, ale musíme znížiť naše zaostávanie. Čiže veľa vecí, ktorými sa treba zaoberať a ja rád s vami budem spolupracovať, pretože ten základ sa mi zdá byť vynikajúci a nemáme podrobnosti, eh, čas na podrobnosti, ale chcel by som predsa len povedať dve veci väčšie objasnenie článku 19, e, e, teda zrýchlenie e, diskusie o autorských právach, tu samozrejme je zásadný boj proti informačnému piráctvu, to je centrálna téma, ktorou sa už roky zaoberáme. Európske autorské práva, článok 118 zmluvy o fungovaní EÚ. Eh, e to sa mi zdá málo eh, jasné a možno ani nevhodné vzhľadom na súčasný kontext. Nemali by eh, mali by sme rozvíjať dialog medzi jednotlivými hráčmi. Mala by tu byť taká právna ponuka. Budeme mať možnosť o tom hovoriť, ale ak v jednej veci sa mi nesúhlasím, tak je to tento článok 19 a Európske autorské práva a potom ešte ďalší bod, mali by sme sa sústrediť na nové generácie, ktoré sú spontánne nositeľmi nových technológie a ktoré budú školiť ďalšie e, e, generácie. Preto musíme urýchliť informatizáciu e, v školách, hovorím o nordických krajinách, ale o Francúzsku, kde hneď ako študenti e, vstúpia na strednú školu, tak zadarmo majú e, trebárs e, mm, mm, počítače. Predtým to bola otázka pre elitu, takže ak chceme sú sa sústrediť na novú generáciu, tak by sme mali ísť práve týmto smerom. Pani Hol, nech sa páči. Ďakujem. Chcem len povedať dva komentáre. Stručne podpora moja kolegyňa to Valea to povedala, je dôležité e, nezabúdať, že potrebujeme reguláciu, preto aby sme podporovali hospodárskú súťaž, chápeme, kam sa chceme dostať, e, mať úplne konkurencieschopný trh telekomunikácií, pretože toto je dôležité pre občanov aj podniky. Toto vytvára maximum e, možností a najnižšie ceny, ale potrebujeme aj reguláciu, aby sme sa sem dostali, pretože bez nej E, tu budú dominantné pozície, no a preto toto musíme mať na zreteli. No a po druhé, chcem tu vyjadriť svoj súhlas so spravodajkyňou, že nechceme otvárať telekomunikačný balík. Podľa mňa je to veľmi dôležité, že tu sa sústredíme na plné transporovanie a rýchle transponovanie a implementáciu na národnej úrovni a to pokrýka aj funkčné oddelenie uh, čo e, sa deje v mnohých e, členských krajinách, ktoré boli veľmi efektívne, pokiaľ ide o e, konkurencieschopnosť. Môžeme sa sústrediť na neotváranie niečoho, ale len sa musíme sa zaoberať aj tým, aký je pokrok v iných oblastiach. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Vypočuli sme si rozsiahle stanovisko parlamentu a teraz dám zastup, slovo zastupcovi komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že táto diskusia prišla v dobrom okamžiku, a, lebo prebiehajú u nás vnútorné diskusie. Ako iste viete, komisie e, bude definovať svoje návrhy, ktoré sa týkajú digitálnej agendy, ale je jasné, že to nespravíme dovtedy, kým nedostaneme príspevok Európskeho parlamentu, ako aj zo strany Rady. Čo sa týka našho harmonogramu, prebieha to tak, že vy schválite svoju vlastnú správu v marci a potom v apríli sa uskutoční dôležité stretnutie v Granade, ktoré organizuje španielské predsedníctvo, kde príslušní ministri budú viac menej diskutovať o tejto téme a tam sa vypracuje dokument, tzv. granátska stratégia a potom koncom apríla ukončí komisia svoj vlastný dokument. To znamená, že v tejto fáze by som chcel zdôrazniť, že skutočne si cením to, čo povedali jednotliví rečníci. Zároveň by som chcel využiť túto príležitosť, aby som vyslovil pár osobných komentárov k dokumentu, ktorý vypracovala pani De Castillo. ja by som chcel povedať, že sú tu také dve výzvy, s ktorými musela bojovať spravodajkyňa a ktoré sa objavili aj vo viacerých vystúpeniach. Prečo vlastne potrebujeme takýto dokument, dokument, ktorý vypracuje rada a ktorý vypracujeme my, je, aby sme vyslali signál do politického sveta a verejnosti o tom, že je nevyhnutné niečo vykonať, že je nevyhnutné investovať v podstatne vyššej miere do digitálnych technológií. Že je dôležité sa zamerať na tie výhody, ktoré získame z týchto technológií, a to už teraz. A ten problém, ktorý tu je, je vysvetliť, prečo teraz, prečo teraz je to podstatne dôležitejšie ako pred niekoľkými rokmi. Lebo vieme, že IKT tu už máme istú dobu. Pán Lambert spomínal dôvody, prečo musíme vyvinúť úsilie teraz. Ale je to teda prvá výzva a to je to, čo vidíme v dokumente. Potom je tam aj druhá výzva a tá sa týka toho, ako je možné vysvetliť to, čo sa má spraviť v situácii, keď z objektívneho hľadiska musíte konať v mnohých, v mnohých oblastiach. Hm, sú tu mnohé oblasti, ktoré by mohli byť spomenuté v rámci politickej diskusie. To znamená, že je tu asi 50-60 individuálnych oblast, oblastí, kde je nutné konať, ale spomínali ste, že je nutné vyslať signál rýchlo a preto nie je jednoduché to zhrnúť na pár oblastí. Ja si myslím, že to, čo povedala, to, čo spravila pani Delka bola skutočne dobrá práca a ona sa snažila sa zamerať na túto tému a snažila to logicky zoradiť. Sú tam určité piliere, aj keď samozrejme v niektorých príspevkoch v rámci rozpravy niektorí členovia žiadali, aby tam boli ešte nejaké ďalšie časti. Iba aby som pripomenul, ja si myslím, že je dôležité, že ten dokument, ktorý sa schválil v Madride na začiatku Madrida, Madrid, e, na začiatku januára v Madride. Toto bol vlastne dokument, ktorý vypracoval priemysel a oni prišli so 78 odporúčaniami, čo naznačuje na to, aká je komplexná táto oblasť. Ja si myslím, že ten prístup, ktorý si zvolila pani Delka Stiel, je logický, je tam taký všeobecný cieľ a samozrejme, keď hovoríme o informačných a komunikačných technológiách, tak je dôležité sa zamerať na ten komunikačný aspekt. To znamená, že ten prvý bod začneme sú siete, je nutné rozvíjať siete a keď budeme mať siete a budeme mať tieto technológie, samozrejme pôjde určité znalosti a to je tá prvá oblasť, na ktorú sa zamerala. A potom sú tu ďalšie témy, ktoré je nutné riešiť. Samozrejme, dôležitá je kapacita, ktorá bude využívať tie technológie, potom je tu určitá dôvera, spolahlivosť, ako, a potom aj ochrana údajov a tak ďalej. Potom sú ďalšie oblasti, je to vnútorný trh a všetky tie technológie poukazujú na to, aké máme nedostatky na vnútornom trhu. Čo sa týka IKT, tak oni odstraňujú hranice, zmenšujú vzdialenosti a o to lepšie vidíme tie prekážky, ktoré máme na vnútornom trhu. To sa týka aj výskumu, služieb, týka sa to aj toho príspevku, ktoré, ako môžu IKT prispieť energetickej účinnosti a udržateľnému vývoju. To sú mnohé oblasti, ktoré boli riešené dobrým spôsobom. Nebudem komentovať detailne jednotlivé aspekty, ale ja by som sa radšej chcel zamerať na jeden bod, ktorý spomenuli viacerí rečníci. A síce je, že táto správa nie je len nejakou príležitosťou, nie je príležitosťou na to, aby sa otváral ten regulačný rámec. Ide tu o rámec, na ktorom sme sa zhodli, čo je dôležité pre rozvoj sieti, ktoré potrebujeme. Ja si myslím, že toto nie je iba jasné z inštitucionálneho hľadiska, ale je dôležité si uvedomiť, že máme situáciu, kde vidíme že ten rozvoj týchto sietí, týchto technológií je u nás podstatne pomalší, ako by sme si želali. To znamená, že medzi, v súčasnosti tam máme rozdiel medzi tými nákladmi na investície a tým na, týmto návratnosťou, ktorú môžu očakávať spoločnosti z týchto investícií. A potom je tam verejný sektor. To znamená, že členské štáty môžu mnohé spraviť na to, aby uľahčili tieto investície, znížili tú výšku tých nevinutých investícií. To znamená, že musíme ísť tou cestou, že regulatorný rámec tam máme, bol upravený, táto diskusia je uzavretá. To je jednoducho ten regulatorný rámec, ktorý tu budeme mať v najbližších pár rokoch. Ale členské štáty musia vykonať veľa, aby znížili cenu týchto investícií. Je nutné sa zamýšľať nad tým, ako je možné zdieľať infraštruktúru, ako je možné uľahčovať investície. Je nutné sa poučiť e, z toho, čo sa vykonalo členských štátov. To je to, na čo by sme sa mali zamerať, keď, diskut, keď budeme diskutovať o tých sieťach novej generácie, keď budeme hovoriť o rozvoji týchto rýchlych sietí. Ďakujem pekne. Äh, Ďakujem vám. Na záver pani Del Castillo, ale ešte jedna kolegyňa. Ďakujem. Len zo pár slov na záver. Nejde o to otvárať novú rozpravu. Chcem všetkým kolegom poďakovať za veľmi zaujímavú rozpravu. Aj pánu Santimu sa chcem poďakovať, ktorý je našim obrovským osobitným expertom. Skonštatovali sme tu, že všetci máme vlastne rovnaký názor. To ma teší, ale ani ma to neprekvapuje, pretože sme dosť dlho diskutovali o témach týkajúcich sa prepracovania ustanovení v tejto oblasti. Niekoľko rokov nás to zamestnávalo a vykryštalizovala sa tu nová spoločná línia v oblasti telekomunikácií a v mnohých iných oblastiach náš výbor zastupuje jasnú a konzistentnú líniu. Sú tu prínosy jednotlivých skupín, ale myslím si, že my na základe tomto môžeme ísť ďal, ďalšie kroky, pokiaľ ide o digitálnu agendu. Snáď ešte posledné e, slova pána Kola Santiho a ďalšie príspevky. Je veľmi zaujímavé, ako to celé prebehlo. Je určite dôležité, že e, pole uplatnenia tejto správe sa nezmiešava s inými oblastiami. Aj pán Santi to povedal. S inými oblastiami, ktoré sme v telekomunikačnom balíčku už ošetrili. No a ešte nasledovné. Pán Lambert povedal niečo veľmi zaujímavé. A ja s ním aj súhlasím. A nehovorím to len teoreticky, ale vychádza to aj z môjho materiálu. Menovite, že pozície z priemyslu treba ponímať globálne. Nielen pozíciu prie, priemyslu e, týkajú, zaoberajúceho sa komunikačnými technológiami, ale všeobecne. Ide tu predsa aj o kapacity v sektore informačných technológií, ktoré môže využiť celý priemysel. A preto ide o dobrý nástroj pre celý priemysel. Hovorili sme tu aj o iných oblastiach, kde treba využiť synergie. Informačné a komunikačné technológie môžu pomôcť aj pri vytváraní uhlíkovo šetrných energií. Čiže súvisia s inými oblastiami e, priemyslu, napríklad s elektronickým zdravím. Tu ide predsa o e, nasadenie vlád, ktoré chcú zmeniť e, rôzne oblasti na oblasti digitálne. Ďalej je tu potom charta správ e, spotrebiteľov, užívateľov. Všetky tieto body, ktoré ste teda spomenuli, e, môžem len podporiť. Súhlasím s vami a pri konkrétnej formulácii sa dá mnohé ešte zlepšiť preto sme aj dnes diskutovali. A bude aj možnosť lep- zlepšiť to pozmejúcimi návrhmi, ale v zásade musím povedať, že všetko považujem za veľmi zmysluplné a zohľadním to. Ešte k autorským právam. Nuž, je to veľmi zložitá téma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 treba hovoriť o digitálnom vnútornom trhu a v tejto súvislosti sem zapracovať aj tému autorských práv. A v tom materiáli som chcela aj práve mu v, e, v, e, dať práve takúto pečať, tý, toto smerovanie. Myšlienky sa snadajú ešte preformulovať, ale tá zásada zostáva ešte raz chcem poďakovať všetkým a všetkým kolegom za ich príspevky a teším sa na pozmeňujúce návrhy. Am 11. februára 12.00 je lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. A teraz prechádzame na ďalší bod našeho rokovania. Mrzí ma, že máme na to len 15 minút, kolegovia. Treba vyjazniť, aby sme, ako by sme mohli štruktúrovať naše diskusie tak, aby každý mal rovnaký časový rámec, aby tí poslední nemali vždy k dispozícii len krátky e, časový priestor. Prvý je pán De Angelis. Musíme sa pokúsiť diskusiu e, tesnať do 15 minút. Grazie, presidente. Paghiamo, il pegno. Ďakujem, pán predseda. Nuž len v stručnosti. Návrh smernice o omeškaných platbách u obchodných transakcií e, ten predložila Európska komisia v apríli 2009. Tento návrh patrí k zásadnému E, zákonnému rámcu pre malé a stredné podniky pod názvom Small Business Act. A kým e, prejdem k obsahu, treba povedať, že je to vlastne nová verzia, ktorú tu teraz komisia navrhuje. Existuje aj staršia smernica, ktorá bohužiaľ nedosiahla plánované e, ciele. Je to smernica 2035. Budem vychádzať z údajov, ktoré máme k dispozícii. O tom som hovoril už v decembri. Sú to údaje, ktoré sa špeciálne týkajú problémov s omeškaním platieb v Európe. Je to problém, ktorý zamestnáva mnohých predovšetkým malé a stredné podniky, ale nielen ich. Prosím vás, ľudia sa tu chcú rozprávať, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán De Angelis, môžete pokračovať, hovorí pán predsedajúci. Nuž, v tejto zložitej krízovej situácii mnohé malé a stredné podniky môžu utrpieť závažné škody, často riskujú konkurs, bankrot a tým môžu spôsobiť aj problémy so zamestnanosťou. Určite vám určite nikto nemôže tvrdiť, že tento právny akt nie je dôležitý. Treba konať energicky. Reagovať na problém, ktorý vážne zamestnáva podniky práve, práve v týchto ťažkých časoch hospodárskej krízy. Návrh komisie možno zhrnúť v štyroch bodoch. Poprvé, transakcie medzi súkromnými osobami. Už práve tam je to tak, že sú tu dôležité lehoty. Keď k tomu nie sú lehoty zakotvené v zmluve, tak, sa, tak je ten návrh, že 30 dní po obdržaní faktúry by mala byť tá doba. Potom sú tu e, kontakty medzi účastníkmi verejnej správy. Tu sa hovorí o tom, že e, v priebehu 30 dní po obdržaní faktúry a návrh komisie e, a to je podľa mňa hranica, vychádza z toho, že je tu veľa, veľa výnimiek z tejto, z tejto lehoty. Hovorí sa tu o paušálnom odškodnení vo výške 5 fakturovanej sumy. K tomu by potom ešte pribudli úroky z omeškania. Potom by tu boli tiež e, zmluvné doložky o zneužívaní, o porušení pravidel. A potom štvrtá e, problematika to je odškodnenie za náklady z vymáhania. Ďalšie články návrhy smernice sa týkajú transparentnosti, už smernica z roku 2000 z toho vychádzala. Ide tu tiež aj o použitie definícií po decembrovej rozprave tu vo výbore a po poznámkach a komentároch tieňových sprevedajcov by som chcel neskôr e, tú diskusiu e, prehlbiť v určitých otázkach, ktoré považujem za otvorené, a to s tými kolegami, ktorí si to želajú. Doteraz e, realizovaná e, práca e, sa opiera o nedávne vypočutia, o spoluprácu s pani Weiler, naposledy napríklad vypočutie v vo výbore pre vnútorný trh, ďalej vypočutia národných parlamentov, pretože je jasné, že tieto parlamenty, ktoré majú rôzne pohľady na problém, nám dávajú eh, aj tak jednoznačné potvrdenie toho, že tento problém je veľmi súrny. Parlament vlastne hovorí o všeobecnej podpore tohoto v zásade však sú potrebné určité pozmenenia na to, aby existovala právna istota v tejto oblasti. Nemôže tu predsa vzniknúť e, problém z toho, že sú problémy s výkladom, že sú tu neustále rôzne e, výnimky, ktoré sme mali už v smernici 2035 a ktoré potom vedú e, k absurdite toho právneho aktu. To je teda dôležité. Ďalej potom problematika business to business, návrh smernice je v tejto oblasti veľmi slabý. Otázka definície plat, e, lehôd splatnosti, tak tu sa tu veľmi, veľmi zvoľňuje tá, tá právna záväznosť, vyváženosť medzi e, zmluvnými partnermi, tá spravodlivosť, to práve tí malí majú veľké nebezpečenstvo, že budú vystavení a nebezpečiu, že ich bude niekto na nich tlačiť. V každom prípade by som zapracoval 30 Tú, tý, tú lehotu tých 30, e, tých 30 dní s úradmi 30 dní a súčasne treba skresať tie výnimky. Môže byť len jediná výnimka, maximálny časový rámec to musí byť 60 dní. Potrebujeme riešenie, ktoré umožní podnikom, napríklad telekomunikačným, aby sa súčasňovali. No a potom e, náklady E, spojené s vymáhaním. Dané ustanovenie by malo automaticky byť presaditeľné, aby možné, e, možné opatrenia nasmerované k odplate, teda zo strany dlžníka, boli vylúčené. Pokiaľ ide o, o zdržovacie praktiky, alebo odklady e, v jednotlivých členských krajinách. Tu treba robiť osvetu, hovoriť o právach, ktoré existujú. Musí tu byť e, preverovanie, kontrola, aby podniky naozaj vedeli o svojich právach. Je to dôležitý cieľ. No a na záver snáď poviem, že nechcem vyzdvihnúť e, konkrétne prvky tej smernice. Citlivý je jeden problém týkajúci sa do, do rozpočtových dopadov, teda na do, rozpočty štátnej správy. Je to článok 5, platby e, or, e, úradov. Veriteľ tu má právo na 5-percentnú paušálnu čiastku odškodenia. teda pri vypočutiach sa ukázalo, že táto horná hranica 5% je dosť tvrdá práve e, e, verejné inštitúcie. Transakcie medzi súkromníkmi tu prebiehajú úplne inak a myslím si, že by bolo zmysluplne, keby sme tento parameter ešte preverili. Tých 5% je jednoducho nasadených privysoko. Je potrebné, aby sa toto reštrukturalizovalo, znížilo a aby sa to rozšírilo aj na transakcie medzi súkromnými osobami. Aby tieto veci neboli možné len vo verejnej správe. Mali by ste prehodnotiť práve tento posledný bod. Chcel by som tu, aby tu bolo riešenie spravodlivé, riešenie vyvážené, ktoré zohľadňuje názory kolegov. A na záver by som chcel poďakovať za spoluprácu tieňovým spravodajcom a rád by som e, s vami e, ostatnými informálne, neformálne hovoril o možných kompromisoch, ktoré by boli možno predsa len potrebné. Ďakujem. Um, Ďakujem, hovorím na miesto pána Rode, ktorý je v podstate tieňovým spravodajcom pre túto tému. A vidíme, aký je návrh e, spravodajcu. Je to vyvážený, objasňujúci návrh. Je tu takisto posilnenie kľúčových ustanovení. Zvlášť súhlasíme s spravodajcom v tom, že treba posilniť ustanovenia pre uh, malé a stredné podniky a ich vzájomné vzťahy, keďže to je veľmi bežný, ťažko, e, veľmi bežný problém, že väčší partnery zneužívajú svoje, e, svoju pozíciu v obchodných vzťahoch a unilaterálne tlačia na neferovné platobné podmienky, avšak tiež e, si uvedomujeme, že je tu potreba zachovať eh, zmluvné eh, výsady pre určité podniky a je nevyhnutné nájsť riešenie, ktoré uspokojí aj týchto eh, konf- tieto konfliktné požiadavky. Pán Rodes sa zvlášť obáva toho, že musíme zabrániť veľkým podnikom, aby unilaterálne menili svoje platobné podmienky retrospektívne a teda možno, že taký vyvážený prístup by bol, Keby sme umožnili zmluvnú slobodu v rokovaní o pôvodnej zmluve, ale zahrnúť ustanovenia v smernici, ktoré by silne odradili unilaterálne zmeny platobných podmienok neskôr. A na záver ešte chcem povedať, že súhlasíme s tým, že treba posilniť ustanovenia pre podniky a vlády, zvlášť ide o zužovanie možných výnimiek. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostanete spravodajca Bencen slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za dobrú prácu, ktorá to bola vykonaná. Ide tu o veľmi dôležitú tému. V pondelok na výbore pre krízu, riešenie krízy sme mali zasadanie a všetci hovorili o tom, že toto je skutočne obrovský problém. V súčasnosti počas krízy e, sa tie platby vykonávajú s veľkým omeškaním. A keď si prečítate samotné odôvodnenie, teda dôvodovú správu, tak vidíte, aké sú vzťahy medzi súkromným sektorom a verejným sektorom, aké, tá, aké sú tam zložité vzťahy, čo sa týka platieb. Ide o to, že sú tam určité zmluvné ustanovenia, ktoré musia akceptovať e, podniky a predovšetkým z dôvodu zložitej e, hospodárskej situácie. Tie malé podniky sú pod tlakom a teraz v tejto zložitej situácii, kde podniky ťažko môžu e, získať úvery, tak častokrát ide skutočne malým a stredným podnikom o prežitie a tieto podniky sa nevedia voči tlaku brániť. Čo sa týka súkromných podnikov, tak tam sú určité pravidlá, čo sa týka transakcií, ale iné pravidlá pratia pre vzťahy medzi súkromnými podnikmi a verejným sektorom. Potom je tam odsek 3.5, tam by mali byť rovnaké vzťahy v, v rámci business to business a malo by tam byť riešené aj to, ako sa, ako, ako sa zachovajú zachová verejná správa k podnikom. Dôležité je, akým spôsobom sa bude implementovať táto smernica. Keď si pozriete tú starú smernicu, tak tam je to jasné a vidíme, že tá stará smernica nefungovala. Nachádzame sa v situácii, kde malé a stredné podniky, ktoré sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky, sú skutočne pod tlakom zo strany veľkých aktérov. Ja som eh, rád, že bude aj neformálna možnosť hovoriť na túto tému. Ide tu o ustanovenia, ktoré musia pomôcť malým a stredným podnikom, lebo toto je skutočne problém, ktorý sa nezmenšuje. To znamená, že aj tá diskusia ohľadne toho, čo sa týka, čo je súkromný podnik, čo je verejný podnik, ako sa, ako sa riešia vzťahy medzi súkromnými a verejnými, napríklad domovami pre dôchodcov. A tie aspekty, na ktoré sa poukazuje v rámci pozmeňovacích návrhov, tak tie poukazujú správnym smerom. Malo by byť jedno, či ide o dlžníkov, ktorí sú vo verejnom sektore, alebo ktorí sú v súkromnom sektore. Ďakujem pekne za túto diskusiu. Ďakujem pekne. A teraz kolega Koffer. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som priamo nadviazať na to, čo povedal na záver predrečník. Aj z nášho pohľadu by sme mali dbať na to, aby požiadavky, ktoré tu máme na verejné inštitúcie a na súkromných zmluvných partnerov, aby sa tieto nám nerozpadli, alebo aby sa tam nejako nerozlišovalo lebo ináč by sa to mohlo považovať za diskrimináciu alebo za skreslovanie hospodárskej súťaže. To znamená, že verejní ako aj súkromní aktéry by pre nich mali platiť rovnaké pravidlá. A musím to povedať, že to sa týka aj inštitúcií, európskych inštitúcií. Aj tieto mali spadať pod toto nariadenie. Ak to myslíme čestne, malo by to tak byť. Ináč musím povedať, že sme, že sme si nie je úplne istí, či tá lehota maximálne 30 dní, či tá je dobre premyslná. Určite ide o to, aby sme zohľadnili záujmy malých a stredných podnikov, ale ide o to, aké sú záujmy verejného sektora. Tieto musíme tiež zohľadniť. Práve preto maximálna lehota 60 dní, to by bolo asi bližšie k vyváženosti. Ďakujem pekne. Výborne. A teraz kolega Ody. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež chcem zablahoželať spravodajcovi k tejto správe, hlavne e, dôraz na malé stredné podniky sa mi veľmi páči. A chcem povedať, že súhlasím s postrehom, ktorý tu odznel. Týka sa to jedného príkladu. Sú to peniaze, ktoré komisia dlží výskumným centram, ktoré nevypláca tým, že sú tu, pretože sú tu audity eh, v, v rámci 6. rámcového programu pre vedu a výskum, takže v 7. sa nevynakladajú prostriedky, takže e, toto je negatívne. E, a chcem tiež predložiť myšlienku na zamyslenie pre spravodajcu, prečo ob, sa obmedzovať na obchodné transakcie a prečo by sa to nemalo uplatňovať aj vo verejných inštitúciách, pretože tam sú tiež platby, ktoré e, nie sú, nepodliehajú týmto povinnostiam a posledný postreb, postreh a e, exekutívny charakter. E, som za, ale upozorňujem, že daňové orgány automaticky zdaňujú zisk, Takže musíme tu mať určitý pružnosť preto, aby podniky mohli v rámci obchodnej dohody e, túto pohľadávku, e, e, túto pohľadávku si uplatniť. Posledné, posledná prihláška kolega Skylakakis. I would like to Chcel by som zdôrazniť, pán predseda, vzťahy medzi verejným sektorom a miestnymi samozprávami. Tieto miestne samozprávy v mnohých prípadoch e, dostávajú prostriedky z verejného sektora, ale nie prostredníctvom obchodných transakcií a e, podliehajú, majú povinnosti voči súkromným podnikom, ktoré nemôžu e, splniť, pokiaľ ide o vyplácanie hotovosti, pretože nemajú prostriedky od verejného sektoru na mnohých miestach v Európe, alebo teda v mojej vlastnej krajine, kde som bol zástupcom e, e, starostu pre financovanie v Atenách, teda viem, ako to funguje. A peniaze z Európskej únie pre verejný sektor, pre štáty, potom idú pre miestne samozprávy a to je veľmi časovo náročné a miestne samozprávy majú množstvo finančných problémov a nemôžu vyplácať hotovostne a potom sú penalizované pre niečo, za čo nie sú zodpovedné. Takže mali by sme vziať do úvahy aj tieto vzťahy medzi štátom a miestnymi samozprávami, zvlášť keď ide o značné prostriedky, ktoré štát dáva miestnym samozprávam bez nejakého časového obmedzenia. Ďakujem. Ďakujem. Dávam slovo pani Brickman z komisie. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať spravodajcovi za výbornú prácu. Musím povedať, že pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhuje, idú veľmi dobrým smerom k zlepšeniu nášho návrhu, aby bol tento návrh ešte lepší pre malé a stredné podniky, ktoré, ako viete, naozaj sú predmetom eh, našej revízie smernici eh, v roku 2000 či už ide o informačné kampane, etický kódex alebo pozmenujúci návrh, pokiaľ ide o strop 60 dní, výkon automatické vyplácanie úrokov z omeškania, e, rozsah pôsobnosti pre verejné subjekty v oblasti vody, energie, dopravy. To, všetky tieto návrhy sa nám zdajú skutočne e, veľmi kvalitné a teda prístup je dobrý, sme tomu naklonení. Vrátim sa k jednej veci pozmeňujúcom návrhu, kde, ako viete, komisia nezdieľa e, e, výsledky analýzy. Ide o harmonizáciu e, platobného obdobia v prípade obchodných transakcií medzi podnikmi. Povedali ste to aj vy. Komisia si myslela, že v globále je v záujme malých a stredných podnikov táto harmonizácia. V tomto prípade hovorili sme o, o zmluvnej slobode Nebudem sa k tomu vrácať, ale chcela by som vysvetliť možno, že sme nepovedali to celkom jasne, že sú tu dve rozličné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci obchodných eh, transakcií medzi podnikmi. Je tu prípad, kde malá stredné podniky skutočne trpia pretože sú tu veľké platobné oneskorenia zo strany veľkých podnikov. Je to klasický príklad podnikov, ktoré dodávajú napríklad, um, pokiaľ ide o veľkodistribúciu, tak tam sa to vyskytuje veľmi často. Tomu sa musí venovať pozornosť, aby sme napravili uh, tieto nedostatky, ale nesmieme zabúdať ani na ďalší prípad, ktorý sa vyskytuje veľmi často a síce, že veľmi často malé stredné podniky samotné e, dostávajú e, platby e, s veľkým oneskorením, zásobujú sa u iných podnikov a teda je tu tento veľmi dôležitý zdroj e, financovania pre stovky tisícov malé a stredné podniky, ktoré ktoré teda meškajú a musíme harmonizovať na 60 dní všetky, alebo celý sektor, akákoľvek už je situácia, malého a stredného podniku, aby teda nie sme naklonení tomu, aby 100 tisíce malých a stredných podnikov, ktoré e, tiež profitujú e, z tej dlhej e, platobnej lehoty, aby týmto nejak trpeli, trpeli vzhľadom na túto rôznorodosť situácie, sme toho názoru, že hoci toto sa zdá byť dobrá myšlienka, mohla by sa obrátiť proti malým a stredným podnikom, ktoré e, profitujú e, z dlhšieho časového, dlhšej časovej lehoty, ako je 60 dní a neznižovať alebo neskracovať túto lehotu, pretože by to mohlo spôsobiť problémy týmto podnikom vzhľadom na súčasnú krízu, uh, a ťažkosť e, alebo ťažká dosažiteľnosť úverov. E, Toto by mohlo v konečnom dôsledku škodiť malým a stredným podnikom, preto chceme vyvážené riešenie. A tieňový spravodajca vy, e, hovoril to, že musíme nájsť rovnováhu. Aj my hľadáme takúto rovnováhu, ale nemyslíme si, že riešenie spočíva v harmonizácii platobných lehôd v rámci e, transakcií medzi podnikmi. E, pozrite sa na situáciu vo všetkých členských krajinách. Žiadny z nich neharmonizoval tieto platobné lehody s výnimkou e, jedného a v tomto prípade princíp, s ktorým prišli prináša veľký počet výnimiek, ktoré treba ošetriť a tu sa berie E, na zreteľ špecifikum každého sektoru, čiže toto tiež nezdielame a preto v tomto nesúhlasím so spravodajcom. Ďakujem. Ďakujem pekne. S ohľadom na tlmočníkov, lebo sme prekročili stanovený čas, poprosím vás o pochopenie, keďže všetci, ktorí chceli vystúpiť, mali možnosť. Ešte na záver potom pán Angelis súhlasíte s tým, aby sme skončili, lebo musíte v každom prípade niečo povedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne iba stručne. Diskusia prebiehala veľmi dobre. Keď si porovnám s tým, čo bolo v decembri, spravili sme významný krok vpred. Ten smer je dobrý, a samozrejme musíme sa zahlbiť do niektorých otázok. Sú to otázky, ktoré vyplnuli z diskusie. Ale ako som už na úvod povedal, ja som otvorený. Myslím si, že čo sa týka tých 5%, to je zaujímavé. Potom, čo sa týka transakcií medzi podnikmi, čo sa týka aj vzťahov medzi malými a strednými podnikmi a verejným sektorom. To sú všetko dôležité oblasti. To sú otázky, na ktorých môžeme aj ďalej pracovať. Myslím si, že aj tá sloboda pri uzatváraní zmluv, to je veľmi dôležité. To znamená, že ja súhlasím s tým, čo bolo povedané, že tento právny akt rozhodne prospeje malým a stredným podnikom. A toto je základ pre európske hospodárstvo. Musí to byť riešené lepšie, ako to bolo v tej starej smernici, lebo tá stará nefungovala, tá nová musí fungovať. Pro všetkým dnes, v čase krízy, kde podniky nedostávajú úvery, kde je problém s likviditou, ak tu nenájdeme nejakú konkrétnu odpoveď, tak mnohé malé a stredné podniky budú musieť jednoducho zavrieť a dojde k strate pracovných miest. To bola jedna vec. A teraz ďalšia. Harmonizácia business to business, alebo čo sa týka vzťahov s verejným sektorom. Ten problém, ktorý tam majú malé a stredné podniky, ten existuje obidvoma smermi. Týka sa to vzťahov s veľk, k, teda voči veľkým podnikom a aj voči verejnému sektoru. A to musíme objasniť. Musíme tam mať vyváženosť, syntézu. Ale aký cieľ musíme mať? Musíme chrániť malé a stredné podniky a tým pádom aj zamestnanosť. Áno, ďakujem pekne, čo sa týka pozmeňacích návrhov. Lehota je do 16. februára do 12. Ďakujem pekne tlmočníkom za ich trpezlivosť, lebo sme dnes našu schôdzu poriadne pretiahli